bonjour. Euh. Dobrý deň, prajem všetkým. Začneme s našou prvou schôdzou po dovolenkách, po prázdninách. Donc c'est très agréable pour moi. Je to pre mňa veľmi príjemné, že sa s vami znovu stretávam po letnej prestávke a želám vám, aby nám tento rok bol veľmi plodný, aby E, sme mali veľa práce, lebo, alebo aby mali úspech v našej práce, lebo úloh máme dosť. Pokiaľ ide o návrh programu, má niekto nejaké pripomienky? Ak nie, tak ho budeme považovať za schválený. Všetci ste dostali zápisnice zo schôdzi zo 4. júna, 18. 19. júna, 9. a 10. júla. Ak nebudú žiadne pripomienky do konca tejto schôdze k týmto zápisniciam, tak ich budeme považovať tiež za schválené. Tiež ste dostali odporúčania a rozhodnutia koordinátorov z 10. júla 2012. Ak máte pripomienky k týmto výsledkom, tak tiež poprosím, aby ste ich postúpili sekretariatu do konca tejto schôdze a ak ich nedostaneme, tak ich budeme považovať za schválené. Nemám žiadne oznámenia. Komisia chce niečo oznámiť alebo nás informovať o niečom. Nie sú žiadne oznámenia. Ani sme nedostali otázky na komisiu. A teda môžeme ísť rovno na náš veľmi dôležitý bod programu a to je naše vypočutie prepojenie pomoci obnovia rozvoja smerom k účinnejším druhom pomoci. Ja privítam páni Georgievu a pána Pibalsa, dvoch komisárov, ktorí sú tu dnes medzi nami. Rovnako vítame aj našich odborníkov a hneď dám slovo aj predsedníctvo dvom osobám, a síce Michel Strifler. Nech sa páči, dávam vám slovo a budeme pokračovať vo vypočutí. Merci beaucoup. Euh. Ďakujem pekne, Eva. Pani komisárka Georgieva, pán komisár Píbal, zvážený, pozvaný v mene výboru DV Európskeho parlamentu vás vítam na dnešnom vypočutí. Je to verejné vypočutie o prepojení pomoci, obnovy a rozvoja. Tí, ktorí ma nepoznáte, som Michelle Strifler, som prvá podpredsedníčka výboru DV a stála spravodajkyňa pre humanitárnu pomoc a som veľmi rada, že môžem predsedať túto schôdzu aj s môjim kolegom Bergmanom. Máme úvodnú časť vypočutia, tam vystúpia dvaja komisári, ktorí sú medzi nami. Potom bude pokračovať diskusia vo forme panelu. Prvý panel tam lepšie pochopíme, aké sú špecifické výzvy, s ktorými sme sa stretli za posledných kríz. Keď išlo o prepojenie pomoci obnovy a rozvoja, tam to bolo veľmi dôležité. A v tom druhom paneli budeme uvažovať o tom, ako posilniť e, tieto prepojenia, programovanie, financovanie, a realizáciu pomoci EÚ aj v rámci viacročného finančného rámca 2014-2020 na konci každého panela budete mať 15 minút na to, aby sme mali diskusiu na položenie otázok. Tajs, dávam ti slovo, pre, predstav sa prosím ťa. Málo. Euh, Veľmi stručne pre tých, ktorí zabudli za tieto krátke prázdniny a ja som členom výboru DV. Spravodajca pre nástroj pre financovania pomoci a s veľkým záujmom si vypočujem túto diskusiu. Holiday break all well... Po prázdninách vidím všetky známe tváre a samozrejme som mimoriadne šťastný, že som tu s Kristinou Georgievou, Európskou komisárkou pre medzinárodnú spoluprácu a riadenie krízových situácií aj e, s pánom komisárom Pibalksom. Obaja chodia pravidelne do nášho výboru a naozaj sme veľmi šťastní, že vás tu máme e, pre túto vynikajúcu a dôležitú tému. Povedenie úvodné slova o tom, ako Európska komisia vníma rozvojovú pomoc a ako chce zaviesť túto pomoc do svojej koncepcie pomoci a aj do spôsobu poskytovania pomoci. Pokiaľ je o túto tému, chcel by som spomenúť, že komisár uskutočnil niekoľko dôležitých spoločných iniciatív, ktoré majú poukázať na prepojenie medzi rehabilitáciou a rozvojom. Ide tu o iniciatívu, ktorá podporuje vytrvalosť v Európe a potom je tu Alliance Global Iniciatív a žil. Obe tieto iniciatívy chcú prelomiť blúdny kruh humanitárnych kríz v príslušných regiónoch a chcú pomôcť obyvateľom týchto regiónov lepšie si poradiť so suchami. Komisár, máte slova slovo a myslím si, že pani komisárka Georgieva e, prehovorí ako prvá. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj som veľmi vďačná e, členom tohto výboru a predovšetkým pani Strifler a pánovi Bermanovi za zameranie sa na prepojenie pomoci, rehabilitácie a rozvoja. A momentálne tohto roku sa nachádzame vo veľmi dôležitom medzniku. Pokrok tejto oblasti je mimoriadne dôležitý, aby sme znížili utrpenie ľudí, ale aby sme znížili aj i naše náklady, naše budúce aktivity. Sme dlžní miliónom ľudí, ktorí každý rok sa stanú obeťami konfliktov a katastrof, ale sme to dlžní aj e, našim občanom v tomto ťažkom ekonomickom období chcela by som zdôrazniť, že od samotného začiatku nášho mandátu komisár Pivax a ja sme urobili tento program najvyššou prioritou našej spolupráce. Chcela by som využiť jeho prítomnosť na to, aby som sa poďakovala za jeho zaangažovanosť, za to, že túto agendu pre zmenu urobil ako platformu nielen pre politiku, ale aj pokrok ktorý sa dá dosiahnuť v tejto oblasti. Prečo je táto téma taká dôležitá? Každý rok 30 až 40 krajín sa buď nachádza v konflikte, alebo práve vyšla z konfliktu, alebo e, sa pomaly dostáva do konfliktu. A viac ako dve tretiny z týchto krajín je tu ešte aj možnosť výskytu prírodných katastrof. A keď sa tieto konflikty vyskytnú v tom istom čase ako prírodné katastrofy, tak pre tieto krajiny je mimoriadne ťažké dostať sa z blúdneho kruhu. Tieto krajiny sú najvyššou prioritou pre pracovníkov oblasti humanitárnej pomoci, ale rozvoj môže prelomiť tento blúdny kruh. Rozvoj je jediným riešením a pritom je rozvoj tak mimoriadne ťažký. Prepojenie rehabilitácie a rozvoja znamená dve veci, e, tri veci. Poprvé to znamená preklenúť most medzi humanitárnymi a rozvojmi aktivitami. Treba sa vyhnúť predrušeniu práce v tomto systéme. Toto sa stáva, keď e, humanitárni pracovníci odídu, ale k rozvoju zatiaľ ešte nedošlo. Po druhé, toto prepojenie nám pomáha predpokladať, aké krízy sa môžu znova opakovať. Keď vytvoríme to prepojenie medzi pomocou a rozvojom v miestach, e, kde sa ustavične opakujú konflikty alebo katastrofy, naša schopnosť rýchlo reagovať v časoch krízy sa posilňuje. A po tretie, keď budujeme toto prepojenie a keď ho vybudujeme silné, odolnosť voči šokom je potom lepšia, hlavne miestne samozprávy, miestne orgány si lepšie vedia poradiť s takýmito situáciami. Tu sme sa rozprávali aj so zástupcami e, Nigérie a hovorili sme presne o týchto možnostiach. Aké aktivity musíme teda uskutočniť? Čo musíme urobiť, aby toto prepojenie bolo inštitucionálne silné? Aby vždy vždy tu bolo toto prepojenie. Zamerám sa na tri veci. Poprvé, politiky. Už teraz sa v Európe usilujeme zmeniť politiku tak, aby vytvorila základ pre prepojenie pomoci rehabilitácie a rozvoja. 2. augusta som bola New Yorku, aby som mene Európskej únie spolu s cyperským predsedníctvom podpísala nový dohovor o potravinovej pomoci. Čo vlastne robí tento dohovor? Zmení medzinárodnú reakciu na krízovú situáciu. my budeme dodávať potravinovú pomoc tým krajinám, ktoré sú postihnuté nedostatkom potraviny Ale na druhej strane tu e, máme aj finančnú pomoc, ktorá má podpory miestnych poľnohospodárov, aby sami si vedeli e, pomôcť, aby sme aj takýmto spôsobom mohli e, prerušiť ten blúdny kruh. Preto vyzývam aj parlament, aby čo najskôr podporil túto iniciatívu, aby sa to stalo realitou. Potom spolu s komisárom Pibalksom sme boli v Ríme a dali sme dohromady FEO, IFAT a Svetový potravinový program dohromady tak, aby sme mohli vytvoriť holistický prístup v oblasti potravinovej bezpečnosti. Pomocou takého sú navzájom eh, poprepájané a komplexne sa rozvíjajú. Kamkoľvek teraz cestujem, vidím, aký dôležitý je tento komplexný prístup a prináša ovocie. Pred niekoľkými mesiacmi som bola v komunite, ktorá bola postihnutá minulosti rebelmi a prírodnými katastrofami. A čo sme my urobili? My sme dali e, komunitám prostriedky na to, aby sa mohli postaviť na nohy. E, vybudovali sme tam stredisko e, pomoci, po, takisto sme im poskytli možnosti čistenia vody, tak aby deti už neochoreli z vody. Takisto sme im dali hotovosť, aby mohli znova postaviť cestu. A prečo je tá cesta taká dôležitá? Pretože e, keď prídu rebeli, ľudia budú mať kade utiec. Takisto tieto finančné prostriedky podporujú miestnych polnohospodárov. Môžu si vytvoriť jazierko, kde môžu chovať ryby pre seba, ale aj pre trh. Chceme teda pomôcť tejto komunite prežiť a spamätať sa z rán z minulosti, ale takisto chceme, aby sa stali sebestačnými. A teraz, ako parlament postupuje dopredu vo svojom programovacom období, je mimoriadne dôležité, aby parlament urobil všetko, čo sa len dá, aby sme získali väčšiu flexibilitu v oblasti humanitárnej rozvojovej pomoci, aby sme naozaj mohli poskytnúť čo najviac tým krajinám, ktoré sú postihnuté katastrofami alebo konfliktmi. A to znamená, že treba nechať väčší priestor pre využitie nepridelených finančných e, prostriedkov. E, videla som nejakých 5 nepridelených finančných prostriedkov. Bola by som naozaj veľmi rada, keby sa dali tieto e, prostriedky využiť, pretože jednoducho tam, kde je to potrebné, tak tam potrebujeme väčší priestor na tieto nealokované finančné prostriedky urobte naozaj čo najviac v takýchto situáciách, tak aby sme mali zodpovedanie sa za využitie finančných prostriedkov ex post a nie ex ante. Je to naozaj mimoriadne dôležité, hlavne v oblasti rozvojovej pomoci. Pokiaľ ide o nástroje, čím viac budeme môcť poprepájať tieto nástroje, tým e, skôr dojde k prepojeniu pomoci a rozvoja. A chcela by som sa venovať ešte aj kultúrnej zmene. Humanitárne aj rozvojové komunity musia aj naďalej spolupracovať, musia budovať vzťahy na základe dôvery a vzájomného porozumenia. Dnes ešte stále máme také situácie, keď ako by sme si nevážili jeden druhého. V humanitárnej komunite sme hrdí na to, že sme rýchli a hovoríme tým, ktorí pracujú v oblasti rozvoja, že sú pomalí. A tí nám zase hovoria, dobre, vy ste rýchli, ale vy nepodporujete trvalú udržateľnosť, vy nemáte trvalé výsledky. A ja si myslím, že by sme mali odstrániť všetky tieto rozpory, ktoré sú medzi nami a mali by sme ich premeniť na našu silnú stránku. My totiž to pracujeme s najcitlivejšími, najzraniteľnejšími ľuďmi. A to, čo sa naučíme, môžeme využiť aj v oblasti rozvojovej pomoci. Musíme spolupracovať s vládami. A keď spolupracujeme s vládou, je to silná stránka, ak sa nám podarí vybudovať dlhodobý záväzok, ktorý nám pomôže riešiť dlhodobé problémy dneška aj zajtrajška. Namiesto toho, aby sme ukazovali na seba prstom, mali by sme spojiť svoje sily a spolupracovať. A z toho dôvodu mám tri veľmi konkrétne návrhy. Jeden z nich určite budeme realizovať. Poprvé, musíme zlepšiť a zintenzívniť školenie a vzdelávanie zamestnancov. Po druhé, musíme vybudovať veľký objem najlepších praktík, ako sú napríklad tie, ktoré ste spomínali. A po tretie, musíme spolupracovať na medzinárodnej pôde. E, musíme mať medzinárodných vodcov, pretože ich naozaj potrebujeme. A s týmto skončím. Naozaj som hrdá na to, čo sme urobili v Európe v posledných rokoch. A môžem vám povedať, že niekedy to, čo robíme, e, mení aj vyhliadky iných. Napríklad e, dohovor o potravinovej pomoci. Nikto neveril tomu, že sa nám podarí dostať USA na našu stranu, pretože tam je silná polnospodárska e, lobby, ktorá bude proti hotovosti a kuponom alebo poukazom na miesto samotných potravín. Ale prečo sme ich dostali na svoju stranu. Povedali sme, že budeme mať novú európsku politiku tejto oblasti a zrazu Američania povedali, áno, aj my budeme mať novú politiku, mohli by sme ju prezentovať spolu. My, Európania, sme vždy veľmi skromní, ale e, musím povedať, že v tejto oblasti sme naozaj popredí a očakávam, že tam aj ostaneme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto energiu, ktorú potrebujeme teraz poletnej dovolenke. Vieme, odkiaľ prichádza teraz pán pibals, pán komisár, máte slovo. Ďakujem. V prvom rade by som sa chcel poďakovať vám aj Michel za zorganizovanie tohto hearingu, ako aj kolegyni za úvod, ktorý bol úvodom pre nás oboch. Niekedy e, ľudia robia chybu, že e, nás rozdeľujú, ale tu naopak sme spolu, pretože humanitná pomoc a rozvojová pomoc sa doplňajú. My potrebujeme spolupracovať a mali by sme sledovať etablované modely. Teraz k LRDA. To nie je nová vec. Komisia prijala oznámenie z roku 2001 Takže máme to už viac ako 10 rokov, ale keď sa zaoberáme súčasnosťou, tak myslím si, že máme viac dôvodov na to, aby sme riešili túto problematiku. Poprvé, zvyčajne, keď došlo k nejakým humanitným katastrofám, Mali sme schopnosť získať ďalšie financovanie, ja neviem, nástroj na pomoc s potravinami a podobne, ale v súčasnej ekonomickej situácii to nie je to, s čím môžeme počítať. Takže naše programy, a keď sa blížime k programovaciemu obdobiu, by mali byť posilnené najmä v dvoch rozmeroch tam, kde by sme mohli predpokladať a vieme, že je ešte stále potrebné dosiahnuť väčšie prepojenie a po druhé vytvoriť taký režim, aký sme urobili v prípade Sahelu alebo v Africkom rohu, že dokážeme e, reagovať a v rámci limitov tam, kde je situácia E, na to vhodná. A takto by sme mali pracovať až do najbližšieho finančného obdobia a schválenia nových nástrojov. Potom je tu ešte jeden dôvod. Po RIE plus 20 je jasné, že medzinárodné spoločenstvo hľadá udržateľnosť tak, aby došlo k odstráneniu chudoby. A ak nebudeme riešiť túto, tento reťaz zvyčajných údajov a chudoba sa vráti znovu, keď sa situácia bude opakovať a e, v dôsledku klimatických zmien je to stále pravdepodobnejšie, budeme musieť stále viac sa zaoberať alebo zameriavať na LRRD. Skôr ako sme začali, tak sa to týkalo napríklad podpory afrického rohu. Tam sme mali integrované akcie, ktoré riešili viaceré výzvy v danom regióne. Boli tam, e, ja neviem, znižovanie rizika, výživa, vláda, výskum a vývoj, premiestnené osoby a podobne. Takto sme chceli vybudovať, dosiahnuť odolnosť a súčasne aj určitú pružnosť, ktorá by umožnila využiť komparatívne výhody našich finančných nástrojov. V Saheli a až doteraz situácia v Saheli sa nezhoršila, pretože sme tu spolupracovali a začali sme budovať e, partnerstvo pre Sahel ktorého cieľom je do, skončiť s nedostatočnou výživou a hľadom v Saheli a vytvoriť dostatočnú odolnosť pre tých najchudobnejších. Máme tu rôzne stratégie, inštitucionálne mechanizmy, ktoré môžu donory podporovať. Ďalším príkladom, ktorý ukazuje, prečo je LRD také dôležité, je nové E, nový prechod alebo nové partnerstvo v pre, na, pre, pre, pre prechod v, na pobreží Slonoviny. Cieľom je e, zachovať základné služby, najmä v oblasti zdravia. Potom, ako došlo ich m, poškodeniu v na, vlne násilia po voľbách, takto sa nám podarí poskytnúť technickú pomoc, lieky, financovať e, náklady a súčasne prísť s politikami, ktoré budú pomáhať vláde pri vybudovaní štruktúr a podobne. V našom oznámení o odolnosti sa budeme snažiť vymedziť náš rozsah, v ktorom budeme pôsobiť, ako je pripravenosť, prevencia katastrof a podobne, alebo reakcia na katastrofy. LRRD je E, vlastne základom budovania takejto odolnosti, pružnosti. A dovolte, aby som sa vám ešte raz poďakoval za to, že tu môžeme s vami hovoriť, že sa môžeme zúčastniť tohto e, hearingu a tak sfinalizovať návrhy našich politik. LRRD je veľmi dôležité najmä v krehkých štátoch. Zásada e, diferenciácie vytvára základy pre efektívnejšie konanie postupy vo krehkých štátoch a pomáha tým krajinám, ktoré potrebujú najviac pomoci. Takto sa nám podarí pripraviť novú dohodu, ktorá bude riešiť krehkosť komplexným spôsobom. V centre bude budovanie štátu, aby sme mohli podporovať práve tieto krehké štáty pri ich snahe odstrániť chudobu. LRRD je komplexný prierezový viacsektorálny proces a tento proces musí začať čo najskôr a musí sa, dodrž- musí sa držať integrovanejšieho prístupu. Ako zaručíme, že to tak bude? Keď si pozrieme humanitné rozvojové aktivity ako súčasť tohto, toho istého holistického prístupu a nebudeme ich vnímať ako protichodné konkurenčné prístupy, jednoducho Humanitné akcie sa nemajú chápať ako náhrada iných e, prostriedkov zásahov, ktorá vedie k tomu, že sa naťahujú nad hranice svojho pôvodného poslania. Nie, potrebujeme štrukturované zásahy, ktoré e, sa zameriavajú na výsledky humanitných akcií a rozvojový pohľad musí byť zaintegrovaný do e, opatrení pomoci už hneď na začiatku. LRRD musí fungovať lepšie v teréne. To sa nestane zrazu. Vidím problém v tom, že hlavné e, e, sú tieto. Priveľa sektorov, ktoré sa snažia o priveľa e, rôznych vecí rôznymi spôsobmi. Potrebujeme lepšiu koordináciu a spoluprácu medzi humanitnými a rozvojovými aktérmi. Vzájomne sa potrebujú tieto zásahy doplňať Potrebujeme koncepčný rámec, ktorý umožní aj dlhodobé zásahy, intervencie. Hľadáme tieto riešenia a sme presvedčení, že kľúčovým riešením je to, aby naše finančné nástroje pružnejšie reagovali na reálnu situáciu a vytvorili tak E, reakciu na humanitné potreby holistickým spôsobom a prierezovým spôsobom. Preto naše návrhy na ďalšie obdobie uvádzajú lepšiu celkovú pružnosť, najmä pre situáciu krízy, po kríze alebo v krehkom kontexte. V CER sme urobili kroky, harmonizovali sme to s ďalšími rozpočtovými nástrojmi. Máme zapracovanú aj možnosť e, udržať niektoré fondy nepridelené na konkrétne kroky, to hlavne preto, aby sme mohli riešiť problémy tranzície a je dôležité, aby parlament venoval pozornosť tomuto problému. Nové programovacie zásady, ktoré sme pripravili spolu s IES, si myslíme nám pomôžu E, pracovať v tomto duchu. Uznávajú totiž tranzíciu a krehkosť a umožňujú inovatívne riešenia špecifické pre tie, ktoré krajiny v takejto náročnej situácie. Holistický prístup musí vychádzať zo spoločnej analýzy príčin krízy, ako aj toho, ako najlepšie reagovať. Teraz posilňujeme naše snahy poučiť sa z konkrétnych projektov, Konegeko pracujú na usmerneniach pre operácie, kde budú zahrnuté osvedčené postupy, ako aj skúsenosti z implementácie projektov v teréne. Vážení poslanci, naše úsilie v EÚ lepšie realizovať LRD e sa zlepšuje, ale tak ako platí, že tieto kroky nemôžu byť efektívne v izolácii, e, si uvedomujeme, že naše kroky musia zapadať do medzinárodného rámca. Medzinárodné spoločenstvo tu zohráva dôležitú úlohu pri umožnení tranzícii, preto sa musíme pozerať na ten širší obraz a rozširovať koordináciu nad rámec EÚ tak, aby boli zahrnutí do tohto úsilia aj partnery z iných štátov mimo EÚ. Najväčší donory na svete sa musia pokúsať získať vedúcu úlohu pri koordinácii úsilia a Kristalína už investovala veľa do e, e, posunu v tejto problematike. A Európsky parlament vítame a jeho úsilie oceňujeme a určite nám umožní dosiahnuť lepšie výsledky v porozumení medzi nami a našimi priateľmi. Ďakujem. Merci beaucoup, merci a, a... Ďakujem pekne, ďakujem obom komisárom za vynikajúce príspevky, ktoré veľmi jasne poukázali, aká je vôľa zrealizovať v budúcnosti ešte lepšie, aby fungovala, fungovalo to prepojenie pomoci obnovy a rozvoja. Poprosím vás, aby ste medzi nami ostali, pretože určite vaše vystúpenia vyvolajú otázky zo strany mojich kolegov v sále. Poslanci, ktorí si želajú, môžu teraz položiť otázku, ale poprosím vás, aby ste sa obmedzili vo vašich otázkach na tému mm, vypočutia. Ak budeme mať pocit, že vaše poznámky alebo otázky sa príliš vzdialia od tejto centrálnej témy, tak ich nebudeme brať do úvahy, pretože každé vystúpenie má svoju špecifickú tému. Dám slovo trom alebo štyrom kolegom a potom budú odpovedať komisári. Prvý, ktorý požiadal o slovo pán Gerens. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som poďakoval vám aj Tajsovi Bergmanovi, rovnako ako komisárom za ich vystúpenia. K týmto dvom vystúpenia vidíme tu pár, ktorý funguje naozaj veľmi harmonicky. A k tomu, čo ste vypovedali, ja už nemám čo dodať, ale otázka je, či ste povedali všetko. A spýtal by som sa na úlohu, ktorú by mohli alebo mali zohrávať iní aktéry, nielen inštitucionálni. Môže sa stať, že inštitucionálni aktéry, napríklad vládny alebo štátny, medzinárodní, nie sú želateľní alebo akceptovateľní tými, ktorí dostávajú pomoc. A je možné v tom prípade, že by ste vyrokovali alebo že by ste ponúkli rokovania, že by sa použili decentralizovaní aktéry alebo humanitárni Rád by som si vypočul názor na túto otázku. A druhá otázka, to, čo spomnula pani Georgieva, Food Assistance Convention. Veľa práce ešte ostáva. Napísali ste predsedovi parlamentu aj Eve Žoli. My sme sa v tom angažovali a mali by sme využiť príležitosť, aby sme zistili, v akej sme situácii, v akom sme stave a ako môžeme túto tému posunúť ďalej. To sú dva aspekty, ktoré ma zaujímajú. Ďakujem pekne. A teraz pán Cortez Lastra. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, ja ďakujem za prácu obom komisárom, aj pani Georgieva, aj pánovi Pibalsovi veľmi hĺbkovo tému rozpracovali. Viacero veci. Ja si myslím, že EP a hlavne tento výbor budú naďalej nastojiť na to, aby sme mali viacej financií a viacej flexibility pre naliehavú pomoc, rozvojovú pomoc a urgentnú pomoc. Keďže už existujú usmernenia, je dôležité, aby sa transparentne tieto usmernenia aplikovali, aby sa aj kontrolovali. A dve témy, ktoré ma zaujímajú. Mali by sme ich rozpracovať viacej a to je koordinácia donorov. Otázka. Úloha miestnych samozpráv. Akú úlohu by mali mať oni, aby mohli urobiť lepšie prepojenie medzi tou naliehavou pomocou obnovou a rozvojom. Merci beaucoup, la parole... Ďakujem pekne. Teraz pani Grés. Uh, Madame la présidente. Ďakujem. Ďakujem obom komisárom, zároveň ich zdravím. Ďakujem za to, že vystúpili k tejto téme o prepojení pomoci obnovia rozvoja. Ja by som chcela vedieť niečo konkrétnejšie o mechanizmoch, ktoré fungujú pre financovanie týchto otázok. Aké fondy budú disponibilné a kedy v roku 2013? Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím komisárov, aby začali odpovedať. Kto by začal? Thank you for the, uh... Ďakujem za tie otázky. Samozrejme, že sa veľmi spolieham na Andrisa, aby sme vám komplexne odpovedali. A pokiaľ ide o úlohu iných aktérov, predovšetkým vlád, musím povedať, že práve tu verím, že ak dáme dohromady obidve komunity, rozvojovú aj humanitárnu, bude to veľmi prínosné. Prečo? Existujú situácie, kde v konflikte alebo po katastrofe vláda buď nebude schopná reagovať, pomyslíte si na Haiti a na zemetrasenie, alebo Vláda je súčasťou problému. Syria momentálne nie je e, dobrým príkladom, pretože tam nie je nejaký priestor pre rozvoj, ale jednoducho v prípade konfliktov e, vlády sú zapojené do toho, čo sa deje. Nedávno boli také prípady, kde vlády mali veľmi obmedzené možnosti alebo vytvárali dokonca čas toho problému. A Humanitárna komunita z dôvodu svojho mandátu a spôsobu práce, čo je priama pomoc obyvateľstvu, má určité výhody a môže vytvoriť cestu eh, pre uskutočňovanie rozvojových aktivít. Ale na druhej strane, eh, samozrejme, trvalo udržateľné riešenia si vyžadujú aj priestor pre vlády preto musíme čo najväčšej možnej miere využiť aj rozvojové cesty, aby sme e, pochopili potreby e, najzraniteľnejších vrstiev obyvateľstva. Mojou odpovedou by bolo, že to by záviselo od jednotlivého prípadu. E, museli by sme hľadať najlepšie riešenie v každom prípade, ale spolu rozhodne zvyšujeme našu schopnosť e, dosiahnuť výsledky, ktoré sú šité na mieru daného prípadu. Pán Piva spomenul prípad pobrežia Slonoviny. Je to naozaj e, nedávny prípad. Hneď po voľbách si obidve strany začali veľmi nedôverovať jednak na jednej strane to bola strana prezidenta a potom to boli tí, ktorí podporovali jeho oponenta a tieto dve strany si nedôverovali. A zistili sme, že humanitárna komunita bola dobrým veľvyslancom pri budovaní sociálnych služieb čo by sa zvyčajne robilo cez rozvojovú pomoc a cez vládu, ale v takom prípade sa to nedalo robiť. Keď sme sa stretli, tak eh, prezident mi povedal, že nás veľmi posilňuje e, v tomto e, postoji. Pokiaľ ide o dohovor o potravinovej pomoci, e, môžem vám iba povedať, aký mám pocit ja. Parlament uznáva význam tohto dohovoru a aj rada. A dúfam, že sa pohneme vpred rýchlo, ale Nemôžem nevyužiť tú šancu, že som tu, aby som tento dohovor dala aj na váš zoznam najvyšších priorít. Máme tu lehotu. Je to oktober. Ak to neurobíme do oktobra, tak jednoducho e, nesplníme náš cieľ treba iba 6 krajín, aby sa tento dohovor stal efektívnym. A je to v našom záujme, aby nás bolo 6 aby sme to urobili tu v Európe. A pokiaľ ide o pána Cortesa, Samozrejme, súhlasím s vami plne, e, pokiaľ ide o flexibilitu a takisto e, som veľmi vďačná, že ste povedali, že musíme poskytnúť viac prostriedkov najzraniteľnejším ľuďom. To, čo mu dnes čelíme, je veľmi vážne riziko e, pre postavenie Európy, pretože niektoré členské štáty sú tlačené ekonomickou realitou. Ja sa nechcem nikoho zastať, iba hovorím o realite. Niektoré členské krajiny znižujú prostriedky na rozvojovú pomoc, iné zase možno aj trochu na humanitárnu pomoc. Svet je stále krehkejší. Je to nielen morálne správna vec, pomáhať eh, krajinám, ktoré sú chudobné a zraniteľné, ale je to aj v našom vlastnom záujme. Pretože nechcem, aby naše deti vyrastali vo svete, kde buď niečo máme, alebo nemáme. Musíme tu jednoducho nájsť nejakú rovnovahu. Keď sa vyskytne nejaká kríza, tak e, nemôžu stále iba hovoriť Kristalina, kde je komisia, ale naozaj musíme kolektívne dbať na rozvoj sveta. Mám veľkú starosť o stav sveta. Máme veľkú morálnu zodpovednosť voči našim deťom. Musíme vždy stať na strane chudobných a zraniteľných. A robme to. Naozaj budeme za to veľmi vďační skvelé. No a pokiaľ ide o existujúce mechanizmy, e, v humanitárnej pomoci sme utratili asi 10 našich finančných prostriedkov, zhruba 8 až 10 e, na financovanie odolnosti voči prírodným katastrofám. A to je priame prepojenie na našich rozvojových kolegov. A celkovo e, v našom programovaní sme dosiahli pomerne významný posun voči aktivitám, ktoré majú nepriame alebo dokonca aj priame e, prínosy v oblasti rozvoja. Asi jedna tretina našich finančných prostriedkov e, v oblasti potravinovej pomoci sa poskytuje vo forme hotovosti a kuponov my poskytujeme potraviny vo forme potravín a nehotovosti len vtedy, keď regionálny trh sa úplne rozpadol. To znamená, že my nakrmíme e, chudobných tým, že poskytujeme tú hotovosť a kupóny, ale zároveň podporujeme aj miestnych farmárov, tak aby boli e, sebestační. ale náš e, rozpočet je pre aktivity na záchranu života. Preto tu mám e, najväčšie starosti. Je na záchranu podvyživených detí a naozaj je veľmi ťažké dať e, nabok peniaze na to, aby sme urobili viac, aby sme robili odborné vzdelávanie, aby sme poskytli viac pracovných miest. Moji kolegovia teraz podporujú táboroch, e, programy potravín za prácu a takisto aj podporujú prepojenia na rozvoj, tak aby sme mohli mladým dospelým poskytnúť predovšetkým vzdelávanie. A na záver by som chcela povedať, že svet sa zmenil. Krízy sa na mnohých miestach stále opakujú. A máme predlžené krízy, ktoré trvajú celé generácie. Máme tábory, kde sa už rodí tretia, štvrtá generácia. A už jednoducho nevieme urobiť tú čiaru medzi humanitárnymi a rozvojovými aktivitami. Preto e, je to, o čom dnes hovoríme, tak mimoriadne dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pánovi Pibalsovi. Len malé upresnenie, pokiaľ ide o dohovor pre potravinovú pomoc. Pán Deva sa venuje tejto téme a bude sa o tom hlasovať o tejto správe v oktobri, len na pripomenutie. Well, pokiaľ ide o spoluprácu s ďalšími aktérmi, tak vždy ide o líderstvo, o vodcovstvo a dokonca ak aj menej pracujeme pod hlavičkou LRRD, tak pracujeme pod hlavičkou tej odolnosti, pružnosti. Máme tu dve zapojenia. Jedno je pod Svetovou bankou Kristalína tam využíva tú schopnosť práve presadzovať tieto veci cez e, Svetovú banku a ďalšie sú organizácie občianskej spoločnosti, ktoré podporujú túto prácu. Tak toto robíme, alebo naďalej v tom pokračujeme. A naše oznámenie o odolnosti sa bude tiež zaoberať aj mobilizáciou ďalších aktérov ale to najväčšie líderstvo by som videl práve v, pri právomociach vedúcich delegácií krajín. Tie majú dve skupiny e, medzi aktérov, to sú vlády a obyvateľia krajín, pretože čokoľvek robíme, tak tá krajina by to mala vlastniť a súhlasiť s tými prioritami. A teraz sa odsúhlasujú priority alebo naznačujú priority na ďalšie finančné obdobie. A povedali sme, že by nemalo byť viac ako tri priority, keď chceme mať aktívne vodcovstvo a zaangažovanosť. A od vedúcich delegácií odčakávame aj vodcovskú úlohu v krajinách. To znamená, že spolu s ďalšími rozvojovými faktormi, v tom sa zhodneme, pokiaľ ide o LRD alebo o tú koncepciu tej odolnosti, Ide tu o to, ako sa to bude uplatňovať v teréne. Tam sú rozdiely, pretože niekde sme ďalej, iné veci fungujú v inom rámci a vedúci delegácii by mali zohrávať túto vedúcu úlohu a nielen sa zúčastňovať na koordinácii, ale mať aj to vodcovstvo. A pri niektorých krajinách v rámci EÚ budeme mať spoločné programovanie a ja dúfam, že to bude pravidlom a nie výnimkou, ako je tomu v súčasnosti. A takto ja vidím cestu vpred. Pokiaľ ide o úlohu miestných orgánov, tak áno, sú veľmi dôležité v tomto kontexte, budeme mať aj oznámenie o úlohe miestnych orgánov. Bude to také širšie samozrejme, ale bude to reakcia práve na túto otázku LRRD a pružnosti. Pri financovaní máme súčasné finančné nástroje a vítam parlamentu mnoho úspechov pri schváľovaní rozpočtu 2013 v Rade Myslím si, že rada je v niektorých otázkach veľmi striktná, prísna, pretože vieme, alebo že sa dajú použiť mnohé zdroje užitočne pre krajiny v kritickej, krehkej situácii. A ja dúfam, že výsledkom rokovania o rozpočte bude kompromis dohoda, ktorá pomôže tým najchudobnejším. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ideme na prvý panel. Voilà, on va donc accompagner d'abord monsieur le commissaire et madame la commissaire. Odprevadíme pani komisárku a pána komisára a poprosím pána Šmálera a Laurio a pána Grunevalda, aby prišli k predsedníckému stolu.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 Poprosím vás, sadnite si. O dovolenkách sa porozprávajte neskôr, aj vy vzadu poprosím. Výborne. Začíname s prvým panelom. Koncept prepojenia pomoci obnovy a rozvoja ste určite pochopili, aby sme pochopili alebo uchopili tú šedú zónu e, v tejto oblasti. Je potrebné, aby tento koncept, e, aby boli prepojené krátkodobé a dlhodobé opatrenia, aby sa vytvorili synergie a na riešenie krízových situácií. Keď sa konštatoval nedostatok financií pri naliehavú pomoc a pre humanitárne a rozvojové aktivity, napríklad e, v rokoch 1980 ďalej, tak tento koncept LRRD funguje už niekoľko desiatok rokov, ale jeho realizácia je veľmi ťažká. Vystúpenia rečníkov v prvom paneli to určite potvrdia. LRRD sa chápe No, vedľa mňa zvoní telefón a to ma fakt destabilizuje. Comme d'habitude. La réhabilitation. Rehabilitácia po pomoci a potom nastupuje klasická rozvojová pomoc. Skúsenosti z 90. rokov ukazujú, že lineárny prístup nemôže riešiť určité zložité prípady v takých prípadoch, ako sú dlhodobé krízy alebo situácie po konfliktoch, tak je vzhľadom na meniacu sa situáciu a operatívny kontext e, použiť tento prístup. Mnohé zložité situácie vyžadujú, aby sme simultáne používali doplnkovo viaceré nástroje Rozlíšili sme tri kategórie kríz, ktoré by sme mohli aplikovať. Prvý prípad prírodné katastrofy, ozbrojené konflikty a štruktúrálne krízy a nejaká politická, ekonomická alebo sociálna zložitá situácia v krajine. Dúfame, že panel nám pomôže rozobrať nedávne prípady a rozoberieme každú z tých troch kategórií. Vieme, že naďalej sú veľké ťažkosti prekonať tú priepas medzi okamžitou pomocou a dlhodobými programami, napríklad zemetrasenie v Haiti. Tam sa skonštatovalo, že LRRD e, je ešte stále obrovská výzva. Ak by k kríze na Haiti došlo teraz, tak by sme si znovu museli položiť otázku, akú stratégiu by sme mali zvoliť. Región du Sahel ou euh, de la Corne v Saheli, v Afrike, tam veľmi často dochádza k potravinovým alebo humanitárnym krízam. Keď som bola v Čade a v Keni, tak som mala pocit, že každý humanitárny alebo rozvojový aktér pracoval nezávislo a nebola ani synergia, ani stratégia, ani spolupráca, čo by malo pomôcť týmto obyvateľom. A preto som rada, že je tu e, iniciatíva Sahel Aisha. Pozvali sme troch odborníkov z univerzita, z organizácií sú to medzinárodné organizácie z občianskej spoločnosti, e, z partnery e, z juhu. Ja vítam našich troch rečníkov prvého e, panelu, pán Matias Šmále, je zástupca generálneho tajomníka Medzinárodnej federácie Červeného kríža. Sme veľmi radi, že sme že tu máme predstaviteľa Červeného kríža medzi nami. máte veľa skúseností, aby ste e, sa s nimi podelili v tejto téme. Druhý rečník, pán Amadu Alahuri, je vysoký komisár pre Niger iniciatíve 3N. Čo to znamená tie 3N? To sú Nigeríci, Nourish ako výživa a Nigeriens, teraz znovu Nigeríci. Ide o iniciatívu, ktorá má zabezpečiť potravinovú bezpečnosť v vašej krajine. A tretí rečník François Grunewald, výkonný riaditeľ skupiny URD. Je to výskumný ústav pre hodnotenie e, špecializovaný na krízové situácie, humanitárnu pomoc a rekonštrukciu Robili ste veľa vyhodnotení európskej pomoci napríklad na Haiti alebo v Afganistane. Sú to dve veľmi odlišné situácie a veľmi podrobne poznáte terén. Budete hovoriť o LRRD, o takých nedávnych prípadoch, ako bolo Haiti, Afganistan, Sahel a ďalšie samozrejme. Pre nás bude veľmi zaujímavé vedieť, aké boli prvky, ktoré uľahčovali alebo naopak stiažovali realizáciu, konkrétnu realizáciu LRRD in situ, aby sme sa z toho poučili a aby sme ju lepšie aplikovali v budúcnosti. Dám vám slovo na krátke vystúpenie. Potom, drahí kolegovia a účastníci, budete môcť položiť otázky. Dám slovo pánovi Šmálemu a poprosím vás, ak by sa dalo 7 minút, má každý rečník na vystúpenie. Nech sa páči. Merci, madame Štrifla. Uh, allow me to speak. Ďakujem veľmi pekne, pani Štrifler. Dovolte, aby som hovoril anglicky. V prvom rade v mene Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Európe chcem oceniť ako pani Štrifler aj pán Berman sa snažia o posilnenie e, vzťahu medzi rehabilitáciou a rozvojom. Máme spoločný cieľ, ktorým je posilnenie všetkého, prostredníctvom všetkého, čo robíme, e, odolnosť miestnych e, populácií, aj odolnosť inštitúcií a krajín. To slovo odolnosť už počuli mnoho raz. Nedávno som hovoril s našim generálnym tajomníkom o tom, či to slovo odolnosť nie je náhodou iba e, modným slovom v našom žargone. Keď som hovoril s Davidom Navarom minulý týždeň na stretnutí OSN o potravinovej bezpečnosti eh, povedal mi, že to je to, čo z toho urobíme. Ale ja si myslím, že naozaj eh, odolnosť je spôsob, ako preklenúť eh, pomoc a rozvoj. Všetko, čo urobíme, musí prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a odolnosti komunít, inštitúcií a krajín. Spomínali sa tu viaceré iniciatívy ako Alžíra, Share a to sú príklady iniciatív, ktoré fungujú. Potom by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo povedala predovšetkým pani Georgieva a to, že máme byť pripravení na katastrofy, pretože to dáva zmysel. Dáva to zmysel aj v prípade ekonomických kríz. A dovolte, aby som sa tu s vami podelil o príklad z Kene. Mnohými spôsobmi nie je nič nové pod slnkom. To, čo sme eh, videli v Kenii a to, čo podporoval Červený kríž eh, v Kenii, je starý princíp, eh, že treba radšej ľudí naučiť chytať ryby a nie dávať im stále ryby. Červený kríž takisto poskytoval E, ryby do riekeni a pred dvomi, tromi rokmi si povedal, že tak už dosť, e, to nie je ani dôstojné a nemá to ani nejaký zmysel, preto sa Červený kríž rozhodol investovať do polnohospodárstva a do vzdelávania miestných e, farmárov. A pokiaľ ide o roh Afriky a tú krízu, tak tí ľudia, s ktorými tam Červený kríž Kení spolupracoval, e, sa stali nielen sebestačnými, ale dokonca boli schopní poskytovať potraviny svojim susedom. Chcel by som sa s vami podeliť o to, čo sú kľúčové faktory úspechu, e, preto aby sme mohli úspešne prepojiť e, pomoc, rehabilitáciu a rozvoj. Poprvé, treba stavať na miestnych kapacitách. Keď vidíme e, jedno obyvateľstvo postihnuté katastrofou alebo konfliktom, e, nie sú to iba obete, ale sú to aj aktéry. Ich inštitúcie alebo ich siete e, sú tými, ktoré sú orgánmi alebo inštitúciami prvej pomoci. Sú to hostiteľské komunity, ktoré ako prvé dostávajú e, pomoc. Keď sa pozrieme napríklad na nedávny príklad Haiti a hurikán, musím povedať, že to sú miestne komunity, ktoré sú postihnuté, ale sú aj popredí, pokiaľ ide o e, prvú pomoc to sa týka aj iných konfliktov a oblastí. Ak neposkytneme tú prvú pomoc, tak e, všetky prepojenia sa stajú, stanú iba teóriou. Takto sa dostávame k druhému bodu, ktorý je, že musíme investovať do miestnej komunít. Ehm, myslím, mám jeden príkaz z Mianmarska. E, týka sa to cyklonu Nargis. V Mianmarsku od prvého dňa tejto katastrofy sme mali 17 tisíc dobrovoľníkov v teréne, ktorí reagovali na tú krízu týchto 17 tisíc dobrovoľníkov e, nespadne z neba. E, Treba do nich investovať dávno predtým, ako nejakú krajinu postihne katastrofa. Preto mm, si myslíme, že je tu dôležitý aspekt prepojenia ehm, pomoci a rozvoja a to, je, to sú investície do dobrovoľníkov a do takýchto sietí. E, tretím aspektom je že treba brať vážne včasné varovanie a premeniť včasné varovanie na včasné reakcie. Ak tu je včasné varovanie a nikto nič neurobí, tak e, to včasné varovanie nebolo k ničomu a celý ten systém včasného varovania zlyha e, my sa teda musíme zamerať na médiá v tomto ohľade a e, chcel by som opäť poukázať na krízu v Saheli a v rohu Afriky, pretože tam z miestnych komunít sme počuli E, poplašné znamenia byli tam na poplach už veľmi dlho, ale nikto nekonal. Takže nielen to včasné varovanie, ktoré je dôležité, ale je dôležité investovať do včasných aktivít. Z krízy v Saheli sme zistili aj to, že musíme investovať do e, dvoj stopového dvojtraťového prístupu. Musíme investovať do potravinovej bezpečnosti, ale musíme investovať aj do zvyšovania odolnosti. Už som hovoril o príklade Kene. Máme zdokumentované prípadové štúdie, môžeme sa s vami podeliť tieto štúdie. Máme štúdie zo Sahel ale aj eh, programov potravinovej pomoci, ktorý realizuje eh, Červený polmesiac, ktorý je tam Chcel by som hovoriť teraz o dôležitosti spolupráce a partnerstva. Červený kríž e, nemôže robiť túto prácu sám, e, pretože ak máme urobiť tieto prepojenia, ak majú fungovať, tak potrebujeme spoluprácu medzi viacerými zainteresovanými stranami. Nie sú to iba tí tradiční aktéry, ale aj súkromný sektor, e, armáda a tak ďalej. Takmer nakoniec by som sa chcel podeliť ešte o ďalšie dva body. Poprvé musíme Eh, uznať, že aj v zúfalých, eh, chudobných eh, situáciách funguje moderná technológia. Mali by sme využiť modernú technológiu na to, aby sme oslovili tých ľudí, ktorým pomáhame dôstojným spôsobom. Napríklad tak, že vytvoríme mechanizmy na podávanie sťažností a získovanie spätnej väzby a takisto aj možnosti na poskytovanie finančných prostriedkov. Um, vieme, že informačné technológie zohrávali dôležitú úlohu. Napríklad uvediem znova e, príklad Kene. Mobilné e, technológie a mobilné telefóny e, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri poskytovaní pomoci vo forme hotovosti zraniteľným vrstvom obyvateľstva. A napríklad v Haiti máme nielen mechanizmus spätnej väzby s tými ľuďmi, s ktorými spolupracujeme, ale tie isté technológie sme mohli využiť aj na to, aby sme uh, Eh, vyslali signály aj v prípade vypuknutia cholery. No a nakoniec by som chcela povedať niečo o tom, o čom sa už hovorilo v diskusii, a to sú štruktúrálne prekážky. Um, ehm, štruktúralne eh, prekážky, ktoré bránia uh, rozvoju v rámci donorských inštitúcií. Máme jasné príklady, kedy rozvoj a humanitárna pomoc a a adaptácia na klimatické zmeny sa riešia inými e, medzinárodnými rámcami a prostredníctvom iných finančných mechanizmov. V skutočnosti v teréne, ako hovoríme, dochádza e, k výraznému prekrývaniu e, cieľov a práce. Teoreticky tie rozdelenia, ktoré my vnímame, nedávajú veľký zmysel. My podporujeme to, čo povedala pani komisárka Georgieva, pokiaľ ide o ochranu rozpočtov e, pre okamžitú záchranu životov, pretože to je mimoriadne dôležité. Ale v rozpárave e, v OSN sme hovorili aj o programe po roku 2013. Mali by sme mať flexibilné finančné programy, ktoré by mali zabezpečiť kontinuitu poskytovania pomoci a včasných aktivít medzi ktoré e, patrí aj rehabilitácia a rekonštrukcia, teda obnova zničených komunít. A my budeme musieť zrejme prekonať aj e, určité označovanie organizácií na tie, ktoré sú humanitárne a tie, ktoré sú rozvojové uvidíte, že mnohí z nás tu budeme e, v obidvoch paneloch aj zastupcovia Červeného kríža, ako aj zastupcovia Červeného polmesiaca. Jednoducho, my sa musíme zapájať do rozvojovej práce aj humanitárnej práce. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Merci beaucoup, monsieur Schmale. Je vais passer la parole à monsieur... Ďakujem veľmi pekne, pán Šmale. A teraz odovzdám e, slovo pánovi Elaurifovi na 7 minút. Bien, eh, merci bien, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení poslanci, úprimne by som sa poďakoval nigerijskej vláde, Európskemu parlamentu a Európskej únii za záujem, ktorý venujú našej krajine. Pani predsedníčka, tiež by som vám rád osobne poďakoval, že ste ma pozvali na toto verejné vypočutie výboru DV. A rád by som bol svetkom alebo priniesol svedectvo toho, ako EÚ efektívne pôsobí v našej krajine, ako nám pomáha v našich krajinách. Dôkazom je, že No, pani kolegyňa, jedna z vašich kolegyň bola v priebehu jedného roka dvakrát u nás a aj pani komisárka a takým spôsobom, to je teda dôkaz toho, ako vy nám pomáhate v Európskej únii e, v oblasti Sahely. Myslím si, že môžeme menovať najlepšie, ako najlepší príklad Niger, pretože Niger sa nachádza v centre Sahelu. Nigeria je veľmi suchá krajina, veľmi ťažké klimatické podmienky a veľmi často tam dochádza k e, potravinavým krízám, k povodniam a podobne. A preto by sme mali vedieť, ako čeliť povodniam a ako dlhodobo pripraviť potravinovú pomoc tejto krajine. V Nigerii e, by sa dalo povedať, že všetko je naliehavý prípad, pretože každý deň musíme čeliť e, takýmto naliehavým situáciám. Ale tiež si často hovoríme, že ak budeme musieť stále takto šprintovať, e, tak sa zadýchame a dostaneme infarkt. Takže mali by sme sa na tieto naliehavé prípady pripraviť, ale zároveň mali by sme mať vytrvalosť. A preto si vláda povedala, že potrebujeme stratégiu, ktorá nám umožní čeliť jednak týmto naliehavým súdnym otázkam, ale tiež, aby sme vytvorili základy pre udržateľný polnospodársky rozvoj, ktorý umožní nášmu obyvateľstvu sa dostať z týchto krízových situácií, aby sucho neprinášalo vždy hladomor v našej krajine, aby povodne neprinášali stovky či desiatky umrtí. Takže by sme potrebovali stratégiu, ktorá sa bude paralelne venovať týmto dvom otázkam. Teda stratégia prepojenia tej naliehavej, pom- naliehavej pomoci, rehabilitácie, rekonštrukcie a udržateľného rozvoja. O tejto stratégii sme uvažovali so všetkými nigerijskými aktérmi, vládami, vládou, ministerstvom, ale aj s Európskym parlamentom. A túto stratégiu voláme 3N. Eh, Chceme posilniť národné kapacity produkcie potravín a aby sme vedeli lepšie riešiť krízové situácie. Táto iniciatíva je potravinovou stratégiou, ale aj zároveň ekologickou. A ako E, aj pani Eva Žolí e, sa aj zúčastnila. Je to aj energetická, aj priemyselná iniciatíva. Pán Mark Diffie bol v Nigerii a ja som mu... A on mi vysvetloval, že čo to je ekológia. No, nebojte sa, to, čo robíte, je naozaj veľmi ekologické, takže a máme skúsenosti aj s ekológiou. E, sústradili sme sa na určité osy, sú dlhodobé, ale aj krátkodobé, naliehavé. Zdroje a znečisťovanie morí, prístup k truhom, adaptácia obyvateľstva na klimatické zmeny, výživa a vytvorenie prostredia pre potravinovú bezpečnosť týchto 5 osí čelí aj tým naliehavým otázkam, aj tej rekonštrukcii, aj rozvoju. K naliehavej pomoci máme ostry. Riadenie kríz a prináša odpovede na potravinové krízy a na prírodné katastrofy. A v tejto osi sú také aktivity, ako je humanitárna pomoc, ktorá je konkrétne zameraná obnovovanie zásob potravín a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tejto naliehavej pomoci je tam ten nutričný, výživový aspekt pomoc hlavne deťom mladším ako 5 rokov, aby sa dostali z podvýživy, pretože u nás 50 malých detí trpí podvýživou, takže potrebujeme zmeniť túto situáciu. Pokiaľ ide o obnovu, máme os 1, 3, 4, ktorí sa venujú tejto problematike. Ide o obnovu výrobných kapacít ekosystémov a to prostredníctvom zlepšovania produktivity zemi, pôdy a morí a os 3 prístup na trh, aby tí najzraniteľnejší mali prístup k zdrojom a číslo 4 diverzifikácia vo výžive. Mám aj aspekt, ktorý sa týka len rozvoja to je os 1, zvýšenie produktivity, diverzifikácia, ale aj dvojka, transformácia, spracovanie a predaj a peťka, ktorá je prierezová, ktorá sa týka všetkých reforiem vo e, všetkých e, sektoroch potravinovej bezpečnosti. Takže máme stratégiu, ktorý, stratégiu, ktorá pokrýva všetky tieto tri aspekty pomoc, obnova, rozvoj. Ale čo je dôležité, Ako hovoril predrečník, je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na miestne obyvateľstvo. A my to aj tak robíme, aby sme posilnili ich kapacity a možnosti. A preto sme vytvorili stratégiu, ktorá musí na všetkých úrovniach vytvoriť kapacity reakcie a prijímať šoky, ak to môžeme tak nazvať, alebo tie nárazy na úrovni každej zraniteľnej alebo v každej zraniteľnej domácnosti, aby bolo dôležité, aby všetci mali prístup e, k zrnu, k osivu. Je dôležité, aby domácnosť bola pripravená na to, ako používať vodu a osivo a aby mali náradie aby s tým mohli pracovať. Takže aby e, každá domácnosť v Nigerii mala toto minimum. Ale potom sa musíme pozrieť na širší koncept a to je dedina, teda dodávanie obilnín, potravín a preto je dôležité, aby každá dedina, aby mala mm, akýsi sklad obilnín, aby mali farmári mohli vyzvihovať v tomto centre obilniny, aby tam mohli e, vyzvihovať hnojivo a tak ďalej. Aj keď e, môže farmár e, zavlažovať čo len 100 metrov štvorcových, aj tak to vylepší jeho život. Potom potrebujeme v každej dedine centrum pre podvýživené deti, vzdelávacie centrum a tak ďalej. Chceme, aby tento prístup sa zovšeobecnil a v komúne potom je potrebné, aby fungoval aspoň jeden trh, kde sa budú robiť transakcie. Potrebujeme cestu, ktorá bude viesť k, te, k tomuto trhu. Potom zmluvy medzi produktorom, teda producentom, výrobcom a tým, ktorí budú predávať. Vám sa to môže zdať jednoduché, ale v našej krajine je to veľmi dôležité. Je dôležité, aby sme mali toto minimum, aby sme mohli riešiť naše naliehavé situácie. Nie len, aby sme im dali prostriedky, ale aby boli schopní aj reagovať na takéto situácie. Ďalší dôležitý aspekt, inštitucionálny. Treba vytvoriť multifunkčnú, multisektorovú stratégiu. Preto sme vytvorili vysokého komisára 3N, ktorý koordinuje všetkých aktérov a vytvorili sme aj niekto, niekoľko sektorových komisí. Záverom, čo je dôležité si zapamätať? Poprvé, je potrebné, aby existovala silná politická vôľa zmobilizovať finančné zdroje, takže aby sme použili naše národné zdroje v krízových situáciách a aby sme boli na čele a, a potom vyzvať aj partnerov. Chceme mať stratégiu, ktorá prepojí tie tri prvky pomoc, obnovu a rozvoj. A chceme sa sústrediť na miestne obyvateľstvo. Budeme tiež organizovať okrúhly stôl v novembri v Paríži o iniciatíve 3N a sme si istí, že budeme môcť rátať aj s pomocou EÚ. Mm, bol som trochu dlhší. Ďakujem a teraz má slovo pán Grünewald.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 budem tiež pokračovať po francúzsky a síce LRRD sa veľmi ťažko prekladá do francúzštiny ako lár, ako slanina, ale tak preto to radšej budem volať LRRD. Teda použijem tú anglickú skratku. Takže tá skratka by bola lár, čo znamená po francúzsky slanina ale musíme byť štíhli a zdraví, tak nebudeme používať túto skratku. Aké sú výzvy, ktorým čelia európsky aktéry, či už sú občianská spoločnosť e, v LRRD. A budem sa venovať určitému druhu krízy. E, tá prvá kríza, Continuum Classic napríklad ako Haiti, druhý typ dlhé krízy, kde je aj vojenský konflikt Afganistan, tretí typ čat, tie opakujúce sa krízy, štvrtá situácia, aj piatá, Sýria. To sú tie krízy, ktoré nevieme, ako sa vyvinú a tá posledná Somálsko, Kongo a tak ďalej, o ktorých hovorila pani komisárka. A to všetko chcem stihnúť za 7 minút. Haiti. Obrovská katastrofa, ktorá postihla mestské prostredie. Delegácia Európskej komisie bola tiež postihnutá touto krízou. Bolo tam veľa hmotných škôd a veľa ťažkostí dosiahnuť to prepojenie a koordináciu tých rozvojových aktérov. Tí tam boli veľmi rýchlo, tí humanitárni oveľa menej, oveľa neskôr. E, echo rok pred krízou na Haiti otvorilo svoj úrad. Venovalo sa globálnemu programu pre Haiti to umožnilo, aby humanitárna pomoc zafungovala, ale keď bolo potrebné urobiť to prepojenie, tak došlo k mnohým ťažkostiam, pretože humanitárna pomoc, rovnako ako rozvojová pomoc, mm, neboli dobre prepojené v tom urbáne a bolo potrebné pouvažovať, ako táto obrovská kríza ako e, by e, sa mala realizovať, aké odpovede by sme mali hľadať na riešenie tejto krízy v takejto meskej oblasti. Zmobilizovali sa tie, e, tie známe fondy oblasti BSEFD. EFD. ale to stále ukazuje, že potrebujeme väčší manevrovací priestor. Ďalší bod. Už sa tu viackrát povedalo, LRRD v takej krajine, ktoré sa, ktorá sa pravidelne sa tam opakujú rôzne krízy, cyklóny, zemetrasenia, pretože tie plaky sa stále pohybujú. Takže všetky programy komisie a ďalších aktérov musia brať do úvahy tieto stále rizikové faktory na Haiti. A teda je veľmi dôležitý tento aspekt rizikových kritérií. Afganistán, krajina vo vojnovom konflikte, Všetci sme si v roku 2021 mysleli, že sa z toho konfliktu dostaneme, ale nedošlo k tomu. A zrazu niekoľko rokov po tom, že znovu robíme LRRD vo vojnovej oblasti a že to vôbec nie je jednoduché. Humanitárna pomoc, ak chcú naďalej fungovať, potrebujú mať prístup k obyvateľstvu tak eh, a chcú podporovať odpor, tak musia podporovať tie mechanizmy prežitia obyvateľstva a humanitárni aktéry musia nájsť prostriedky, aby boli nezávislí, neutrálni a aby boli prítomní na viacerých líniách frontu, pretože sa nevie veľmi dobre, akým smerom sa situácia vyvíja. Takže Afganistán je príkladom toho, aké ťažké je, môže byť dostať sa do určitej dynamiky s určitou vládou alebo s určitými organizmami, pretože neustále sú prítomné ozbrojené jednotky, ktoré pôsobia v pohoriach, v Kabule a tak ďalej. A to, čo by som nazval parížské princípy empatie e, s vládou, spolupráce, koordinácie a tak ďalej. A potom k štagholmským princípom, ktoré upozorňujú, aké sú dôležité pre týchto aktérov aby aplikovali tie humanitárne princípy, ktoré ich budú chrániť od toho násilia. A to je naozaj veľká výzva. Treba koordinovať tú humanitárnu pomoc a rozvojovú pomoc, ale nesmieme byť naivní, a niektorí tí jedni nechápu, prečo druhí majú určité obmedzenia a prečo nemôžeme rátať napríklad s afgánskou vládou, pretože afgánska vláda je tiež súčasťou konfliktu. Čad, humanitárna pomoc, e, tu musí riešiť obrovský pohyb obyvateľstva, ktoré je veľmi početné a to súvisí jednak e, so suchom, s konfliktom, ľudia cestujú, chodia do miest, a tu LRRD musí mať veľa foriem, musí byť flexibilná táto pomoc, musí mať viacero programov a nemala by byť zablokovaná nejakými logistickými problémami. Pretože keď začneme s nejakým programom, po šiestich mesiacoch si uvedomíme, že situácia sa zmenila a teda program treba adaptovať. Aj preto, že obyvateľstvo nás nečaká, ale sa hýbe. Takže čat je typický príklad toho, kde sú výzvy flexibility programov pre rozvoj a obnovu. Somálsko EÚ sa masívne implikovala v tejto oblasti, aby zabezpečila rozvoj vo veľmi nebezpečnom kontexte. Naozaj je to tam veľmi premenlivá situácia, ktorá sa mení zo dňa na deň. Náklady e, na tieto operácie sú veľmi veľké, ale sú tam aj určité výhody. Je tam taký veľký ekonomický náraz, je tam veľká diaspora ako nájsť tú správnu rovnováhu, tú rovnicu pre obyvateľstvo, ktoré e, žije naozaj vo veľmi ťažkých potravinových podmienkách, nedostatok vody a tak ďalej. A na druhej strane tých hospodárskych aktéry, ktorí pôsobia, aj tam treba byť inovatívny. Mali by sme byť menej naivní, pretože niekedy sme dosť často naivní musíme aj obraňovať naše týmy, pretože bohužiaľ dochádza aj k umrtiam v Somálsku v našich týmoch a potom Sýria. Tu sú tri dôležité výzvy. Naša schopnosť predvídať. Nevieme, kedy bude day after, kedy, kedy bude tá situácia po a musíme byť pripravení a zareagovať tie štyri kľúče LRRD. Poprvé, politická inteligencia v rámci toho kontextu, ako ho môžeme tento kontext pochopiť, ako identifikovať výzvy a úlohy aktérov. To je kritické rozhodujúce, aby sme dobre mohli zrealizovať LRRD. Ak to neurobíme, tak potom staneme len pri dobrých zámeroch. Druhý kľúč, potrebujeme dobré nástroje, aby boli flexibilné, rýchle, ale zároveň zodpovedné a systematicky upravované na základe neustáleho vyhodnotenia situácie na všetkých úrovniach. Tretí kľúč, schopnosť predvídať boli sme v Kosove ešte pred mierovou dohodou a rovnako aj v Sýrii a tam máme skúsenosti s tými multiscenáriom, s plánovaním týchto viacerých scenárov. A posledný bod, ak máme krízové situácie, ktoré za sebou nasledujú, to Build Back Better, tak ako hovoril pán Clinton, je dôležité to, čo postavím aj po kríze, aby to bolo veľmi pevné a aby to umožnilo obyvateľstvo buď zabrániť budúcej kríze, alebo minimálne zmierniť tú budúcu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Teraz dáme slovo um, pani Šníber, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za tieto vyjadrenia. Boli veľmi zaujímavé. Mám jednu otázku k tomu, čo povedal pán Šmale, ako aj pán Grunewald. Obidve ste povedali, že rozvojová pomoc a humanitná pomoc majú spolu už je spolupracovať a to povedali aj komisári, že by, bolo, že by mala byť lepšia spolupráca. Takže ako si to predstavujete v praxi? Pán Šmále, poznáte, kto e, si podpíli halus, na ktorej sedí. Takže tá otázka je, ako to má teda v praxi vyzerať? Kto sa bude dobrovoľne hlásiť a povie, ja sa vzdám niektoré zo svojich činností? Il n'y question. Donc je vais... Len jedna otázka. Nech sa páči, môžete odpovedať. Chcel by som odpovedať po nemecky, ale stratil som už znalosti v Nemčine z tejto odbornej terminológie. Neviem, či existuje nejaká presvedčivá odpoveď na toto. V prvom rade musím samozrejme povedať, že nás všetkých e, poháňajú určité inštitucionálne záujmy, to treba čestne povedať. Potom ja osobne si myslím, že výzvy koordinácie, o ktorých sa tu často hovorí, a agentúry, ktoré sa navzájom o seba podkynajú, že to sú reči, ktoré sú značne prehnané. Prečo to hovorím? Pretože v situácii krízy, nie len v tých štyroch, piatich prípadoch, o ktorých sme tu hovorili, ja neviem, Haiti, Somálsko a podobne, tam je dosť práce pre každého a či už ste rozvojová pomoc alebo humanitná pomoc. Jednoducho, ja si myslím, že ide o dve veci. Jedno je zdravá pragmatická koordinácia a to si vyžaduje aj uznať to, že niekedy je na scéne priveľa aktérov, už bez ohľadu na to, ako sú nazvaní, a musia vytvárať koalície s tými, ktorí uvažujú v podobnom duchu. Druhý dôležitejší bod, o ktorom tu treba povedať, a myslím, že to spomenul pán komisár Pibalks, je dôležitosť, e, význam toho pojmu, ktorý nazývame hostiteľský štát. Pretože hostiteľské vlády nesú zodpovednosť za ochranu svojich vlastných občanov a za vytváranie prostredia, ktoré umožňuje rozvoj. A myslím, že v priebehu posledných 20-30 rokov sme sa zameriavali privermi na to, ako fungujú medzinárodní aktéry na úkor veľmi často hostiteľských vlád a mnohé hostiteľské vlády na celom svete si o to myslia svoje. Takže to, čo chceme dosiahnuť teraz, je dosiahnuť správnu rovnováhu medzi miestnymi spoločenstvami, ako aj s investovaním do kapacity, do schopností miestnych a štátnych orgánov, tak, aby dokázali vykonávať svoju vlastnú činnosť, koordináciu, investície, e, pomoc po katastrofe, rozvoj. A ešte jedna vec, ktorá zaznela v diskusiách Rio 20 nedávno v Brazílii, ako aj na mnohých ďalších fórach, a síce že treba zvýšiť zámer alebo zameranie nielen na vlády, ale aj na mesta, na schopnosti mestských samozpráv riešiť takéto problémy. Ako som už povedať, jednoducho tu ide o viac štátnu alebo úrovňovú koordináciu tak, aby toto úsilie viedli štátne orgány hostiteľského štátu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem, ešte niekto? Veľmi dôležitá otázka, ako to urobiť. V tejto publikácii ja som jeden zo spoluvinníkov, tak tam je niekoľko odpovedí. Ale tri kľúčové body. Poprvé, aby sme dobre zrealizovali toto prepojenie, musíme situáciu veľmi dobre zanalizovať. Keď vidíme delegáciách, že šéf delegácie ECHO a e, ďalšie služby si navzájom dobre vymieňajú informácie a spolupracujú, tak sme videli, že sa nám podarilo pokračovať veľmi rýchlo vpred, ale keď tento dialog nefunguje, tak je to zablokované. Tak to je tá veľká výzva. Podrobná analýza a postupovanie informácií to je tá dôležitá dobrá odpoveď. Po druhé, najlepšie prepojenie medzi rozvojovou pomocou a rekonštrukciou geograficky, ale hlavne metóda. E- aktéry pomoci môžu priniesť tým rozvojovým aktérom veľmi dôležité informácie a skúsenosti a vice versa. Tri príklady tí rozvojoví aktéry nevždy analizujú dobre rizika a tam tí, ktorí e, pôsobia na úvod, im môžu pomôcť. Ale tí aktéry pomoci vedia veľmi dobre, ako funguje miestne obyvateľstvo, alebo niekedy nevedia, ako spolupracovať s miestnymi samozprávami a tam im môžu pomôcť zase tí aktéry pre obnovu. Takže je veľmi dôležité, aby sa tie skúsenosti zdieľali aby e, tie humanitárne princípy a všetky kritériá sa aplikovali a realizovali. A posledný bod v tej flexibilite mechanizmov Potrebujeme takú vnútornú flexibilitu v rámci každého mechanizmu, ale aj medzi mechanizmami. Kedy echo môže použiť e, zložku B, tak ako sme to videli v čade, keď bol špecifický program LRRD pre juh krajiny, takže je dôležitá aj vonkajšia, aj vnútorná flexibilita mechanizmu. To závisí od toho, ako dobre tú situáciu máme zmapovanú, aké máme skúsenosti, ako ich zdieľame. Ďakujem pekne. Ešte dve ďalšie otázky, ale už máme 30-minútový skls, tak požiadam veľmi stručne, lebo potom hlasujeme ako prvý pán Deva. Ďakujem. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, Um, as, as you know, I... Ďakujem veľmi pekne. Ako viete, pracujem už v tejto oblasti 12 rokov a fascinuje ma, ako sme konali, keď dojde k naliehavej situácii a kríze. Nedávno som si všimol niečo, o čom tu nehovoríme. V Pakistane 7 miliónov ľudí dos, v priebehu 9 mesiacov po podpore dostali určitú rehabilitáciu, obnovu. V Sri Lanke mnoho tisíc ľudí e, dostalo 125 tisíc nových domov za 14 mesiacov, aby sa mohli do nich presťahovať. A to sme neurobili my, ani občianská spoločnosť to neurobila. Urobili to vojaci sú nesmierne silnými aktérmi v situácii humanitnej krízy. V Mozambiku, keď sa ľudia topili a vyseli na stromoch a čakali na záchranu, tak zna, znovu prišla na pomoc armáda. Takže ja chcem povedať, že nesmieme zabúdať na túto veľmi efektívnu metódu záchrany životov keď môžu prísť a zachrániť životy, tak musia prísť a zachrániť životy. Taktiež, aký je ten interface medzi aktérmi občianskej spoločnosti, našimi aktérmi, a tým, čo robí občianská spoločnosť, s tým, čo robia takíto veľmi disciplinovaní, efektívni ľudia, ktorí urobia to, čo im povedia veľmi rýchlo. Po zemetrasení na Haiti dokázali len vojenské helikoptéry odstrániť určité trosky, ruiny. To znamená, že musíme znovu pre- rozanalizovať náš vzťah s nimi. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Gorenc, nech sa páči. Ďakujem. K jednej formulke, ktorú povedal pán Gruneval, ktorá sa mi veľmi páči, a to je dobré prepojenie tých skúseností Samozrejme, to inteligentné prepojenie, e, hovorí pán Grineval, no ja dúfam, že bude inteligentné. Spomenuli ste úlohu decentralizovaných aktérov na juhu alebo v krajinách, teda, mm, ktoré majú našu podporu, ale ja si myslím, že nie často zdôrazňujeme úlohu decentralizovaných aktérov v našich krajinách. Ja som bol na viacerých stretnutiach vo výbore regionov v rámci štrukturovaného dialógu aj v komisiu a tak ďalej je veľká žiadosť alebo dopyt a zároveň aj vôľa pôsobiť zo strany NGOčiek a miestnych samozpráv, že či aj oni môžu prispieť niečím Mohli by ste nám k tomu niečo povedať? Ďakujem pekne. Pán Grünewald, veľmi rýchlo. Úloha decentralizovaných aktérov z severu sú veľmi dôležité. Samozrejme, keď sa zanalizuje napríklad pomoc v, urbanej, v urbanom prostredí ECHO, tak samozrejme tam je to dôležité, keď sa to spojí s aktérmi z mesta a tak ďalej, tak samozrejme je tam toľko skúseností a vedomostí zo severu, mestských správ. To všetko je veľmi dôležité a pri riešení kríz v mestskom prostredí. Pardon? C'est bon? C'est bien. Euh, une, minute. <laughs> Len minútu, hovorí pani predsednička. I think it's very clear that... Teraz veľmi rýchlo k armáde. Myslím si, že je jasné, že sú aktérmi a treba ich uznať. Sú to ale dve obmedzenia, ktoré tiež treba zobrať do úvahy. Prvé z nich je, že keď sa humanitárne misie e, dostanú do konfliktných situácií, napríklad v Líbii, e, keď už e, dochádzalo k pádu Kadafiho, tak tam armáda nemohla zohrávať úlohu. A po druhé, musíme rozlišovať humanitárnu pomoc a štátotvornú pomoc alebo budovanie národa. To treba odlišovať od seba. Keď ide o rozvoj a o budovanie národa, tak tam už je e, tá armáda trošku e, pochybnejšia. Ďakujem. A teraz dám slovo pánovi Alaurimu. Len pár slov k tým decentralizovaným aktérom. Je to veľmi dôležité. My skôr hovoríme o decentralizovanej spolupráci aktérov na severe a na juhu Myslíme si, že vstupnou bránou je komúna. Existuje platforma, ktorá prepája jednotlivé úrovne a tam je aj verejná pomoc, štátna pomoc, národný rozpočet, aj pôsobenie decentralizovaných aktérov, teda komunál alebo miestnych samozpráv zo severu. A to je aj kľúčový bod celej našej stratégie, len to som chcel dodať. Ďakujem. Ďakujem trom rečníkom, môžeme im zatlieskať. Je vais passer la parole. Dám slovo kolegovi Bermanovi, ktorý bude predsedať eh, druhému panelu a on samozrejme dobehne tento oneskorenie, čo máme. To speed up a little. So... sa troška koncentrovať a zrýchliť to. Ja sa skrátim o 80%, to nám veľmi pomôže. Otázka po tom, čo tu zaznelo, je, že ako zabezpečíme ďalšiu legislatívu v EÚ, budúcu pomoc EÚ, tak, aby reagovala na tie otázky, ktoré tu teraz zazneli a naše súčasné finančné nástroje pre rozvoj obsahujú už určité náznaky väzby medzi humanitnou pomocou a rozvojovou pomocou, ale tieto odkazy sú veľmi slabé, vágne a nezmenili dostatočne a efektívne spôsob programov EÚ a implementácie pomoci EÚ. A návrh novej rozvojovej pomoci, legislatívy tejto pomoci, bol vlastne prácou, ktorá len kopírovala a vkladala to potre, tú potrebu uh, takéhoto prepojenia, ale copy-paste nestačí. Potrebujeme ísť ďalej. Potrebujeme väčšiu prúžnosť. Komisárka Georgieva to naznačila a uvidíme, či dokáže preukázať, že 5 nestačí. Ten text, ktorý máme teraz, ten legislatívny návrh je veľmi vágný nie na to, aby zaručil takéto prepojenie. Tento text by mal byť oveľa explicitnejší a explicitne by mal aj povedať, že nealokované prostriedky sa využijú najmä na LRRD ja som navrhol určité zmeny, alebo teda určité veci v tomto duchu, ale tieto finančné nástroje stanovujú len e, právny rámec, ale hlavne ide o otázku politickej vôle a praktickú implementáciu z hľadiska programovania, ako aj e, operatívnych výsledkov v teréne. Bolo by dobre sa teraz zamyslieť nad tým, ako by sme dokázali ďalej zlepšiť našu prax, napríklad systematickým venovaním pozornosti prepojeniu medzi pomocou a obnovou pri programovaní pre tie krajiny, ktoré sú veľmi často vystavené e, nešťastiam alebo sú krehké. Pokiaľ ide o financovanie, Vyžaduje úspešné LRRD ďalšie financovanie, alebo je to skôr otázka zmeny spôsobu programovania a realizácie pomoci? Potrebujeme ďalšie posilnenie kapacít, e, odbornú prípravu, zvyšovanie povedomia, zručnosti pri vyjednávaní, realizácii a podobne. Sú tieto schopnosti už dostatočne zrele na to, aby sa takéto prepojenie medzi týmito dvomi odnožami dobre zinternalizovalo. Nie je to e, Dúfam, že tieto stručné poznámky stačia na to, aby sme uviedli e, ďalších rečníkov. Máme tu v prvom rade predsedníctvo, ktoré je tu zastúpené. E, potom tu máme Tobiasa Šéfera a Potom e, tu máme, e, čiže prvým predstaviteľom bol predstaviteľ Cypru, pán Andreas Mavrojanis, e, námestník ministra pre európske otázky, potom pán Tobias Schäfer zo Südwind inštitútu a Mike Penrose, ktorý bude hovoriť o sieti Concord, kde sa hovorí o rôznych mimovládnych otázkach humanitnej pomoci a nedávnom spoločnom stanovisku, ktoré sa zaoberalo otázkou obnovy a rozvoja. Takže najprv by som dal slovo predsedníctvu pánovi Mavru Janisovi. Ďakujem veľmi pekne. Vážení poslanci, panelisti, dámy a páni, vážení kolegovia. Dovolte, aby som najprv sa poďakoval Európskemu parlamentu za túto možnosť, pani Šiflerovej, pánovi Bermanovi, za to, že sa snažia zamerať pozornosť na humanitnú pomoc a obnovu. Dovolte, aby som zdôraznil, že predsedníctvo a rada súhlasili s posilnením LRRD v nástroji rozvojovej spolupráce. Dovolte, aby som sa aj vyjadril ďalej, skôr než začnem hovoriť o ďalšom finančnom nástroji. Zatiaľ som tu bol skôr v roli poslucháča, aby som sa pripravil na rokovania, ale aby sme našli odpoveď na túto rovnicu, musíme najprv určiť, najlepší, e, tie najväčšie výzvy pre lepšiu európsku LRRD. Potom dokážeme nájsť e, tie správne nástroje. Myslím, že my všetci si uvedomujeme, a to bolo úplne jasne povedané, že to rozdelenie medzi e, pomocou, obnovou, rozvojom slúžilo skôr technickým cieľom, ale z hľadiska svojej podstaty je to um, umelé členenie a život si vyžaduje holistický prístup medzi týmito jednotlivými rozmermi. Taktiež všetci súhlasíme, že ten pojem e, odolnosti je kľúčový. Našou snahou je robiť veci lepšie, mať takú Európsku úniu, ktorá bude relevantná nielen pre, e, ktorá bude relevantná. Takže veľmi sa tešíme, že môžeme spolupracovať na zlepšení tejto situácie. Ako to už tu zaznelo, tá najväčšia výzva, pred ktorou stojíme, sa týka našej pomoci a centralizácie a úlohy, tak ako sa to tu už niekoľkokrát spomínalo, použití, zaoberá sa použitím pružných postupov, aby sme dokázali zlepšiť LRRD a tak musíme zlepšiť aj naše programovanie pomoci, ako aj naše prostupy na využívanie finančných prostriedkov. To znamená, musíme lepšie využívať existujúce príležitosti. Napríklad existujúce nástroje rozvojovej spolupráce už majú možnosť zmeniť stratégiu rôznymi postupmi revízy, kontroly a podobne. Môžeme realokovať prostriedky, môžeme sa rozhodnúť, že po, aké postupy použijeme tak, aby sme mohli cie, e, rýchlo poskytnúť adresnú pomoc. Tieto veci uvedené v správe konzultantov sú veľmi dôležité, pretože nám hovoria, že my v EÚ a našich inštitúciách musíme lepšie využívať možnosti, ktoré máme. Dovolte, aby som stručne hovoril o práci rady v tejto súvislosti budeme pokračovať v tom, čo robilo dánske predsedníctvo, posilne, posilňovať túto činnosť. Chceme posilniť politickú angažovanosť. Rada už niekoľkokrát zdôraznila svoj záväzok voči LRRD. V, naš maji 2000, v záveroch Rady z maja 2012 sme sa dvakrát zaoberali agendou zmeny pre LRRD a treba povedať, že naše spoločné vyhlásenie nespomínalo LRRD. Ďalej budeme pracovať na prioritách LRRD a pri rozvíjaní humanitných politik. LRRD je zahrnuté vo výslednom materiáli z RIA 20 potom tu máme ďalší október, e, kde sa ministri stretnú a budú hovoriť o sociálnej záchrannej sieti, o lepších e, tranzitívnych procesoch, využívaní e, NGOčiek v krízových a postkrízových situáciách. A vo všetkých týchto oblastiach pripravuje naše predsedníctvo závery rady. Potom spolupracujeme na politických záväzkoch, ktoré chceme transformovať do konkrétnych krokoch. Naše trio e, predsedníctva e, úzko spolupracuje so zodpovednými komisármi, napríklad pre oblasť Sahelu, Alžíra, Afrického rohu. A vidíme, že parlament a rada majú spoločný záväzok voči LRRD. Teraz by som chcel konkrétnejšie hovoriť o budúcom nástroji spolupráce, pretože je to dôležité pre naše diskusie, pre ďalší e, viacročný finančný rámec, ktorý by sme chceli dokončiť pred koncom tohto roku. Chcel by som zdôrazniť sedem kritických oblastí v rozvojovej pomoci, kde e, musíme pracovať, aby sme dosiahli silný funkčný rámec v úzkej spolupráci s výborom, by predsedníctvo chcelo nájsť cestu tak, aby LRRD bolo uvedené v politickom rámci, ktorý bude usmerňovať budúce využitie DCA. Ďalej chceme zabezpečiť, že LRRD je zahrnuté do oblasti financovania v rámci geografických obálok. Po tretie, umožniť prepojenie e, humanitnej pomoci financovania pre LRD s nástrojom pre LRD a rozvojový nástroj. Toto musíme v budúcnosti posilniť. Ďalej, priority kvalitné usporiadanie krajín, ktoré sú v núdzi, ktoré sú v kríze, ktoré sú krehké alebo zraniteľné. Pokiaľ ide o e, DCA. Ďalej by sme chceli nájsť primeranú odpoveď pre e, e, situácie, kde potrebujeme LRRD E, pomoc a obnova si vyžadujú prúžnosť, aby boli včasné a účinné. Po šiesté, zmena súčasného programovania tak, že by bolo špecifickejšie pre krajiny, e, zodpovedalo cieľom únie a bolo by dostatočne pružné na to, aby sa prispôsobilo situácii, e, keď je kríza a po kríze a umožnilo by aj využiť vlastné plány krajiny, E, pre takéto situácie. V tejto súvislosti musíme trvať aj na posilnení celkovej pripravenosti cez primerané postupy, e, e, infraštruktúru a plánovanie pre takéto krízové situácie. A nakoniec LRRD musí byť zahrnuté do programovania komisie najmä pre krajiny a regióny v kríze, po kríze a v situáciách krehkosti. E, milí kolegovia, predsedníctvo sa teší na spoluprácu s parlamentom vo všetkých týchto oblastiach tak aby budúce nástroje boli vhodnejšie ako odpoveď na potreby tých najchudobnejších a najzraniteľnejších na tomto svete. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovolte ešte na záver, pán predseda, skôr než skončím, aby som povedal niečo po francúzsky. Nechcem tu narušiť veľmi dôležité práce ale 17.35 budem musieť odísť, mám iný záväzok. Samozrejme, nie je to z nedostatku záujmu, že opustím toto vystúpenie a mm, nemôžem sa tejto povinnosti vyhnúť a vopred sa vám ospravedlňujem za to, že budem musieť odísť vopred a ďakujem aj za vaše pochopenie. Ďakujem, pán Mavrojanis. Ja, to je veľmi dobré, že si uvedomujete, aký sme E, my cetliví v parlamente. Je jasné, že keď tu je predsedníctvo medzi nami, tak e, nemáme radi, keď odchádza skôr, ale to, čo ste práve povedali k posilneniu prepojenia v legislatíve a k tomu tam je konsenzus medzi Radou a Európskym parlamentom. A ja si myslím, že veľmi rýchlo nájdeme nejaký kompromis a tomu sa aj teším. A teraz dám slovo Pedrovi Morasanovi na 10 minút. Som veľmi rád, že tu môžem predstaviť našu uh, štúdiu. François Grönewald e, zo skupiny RD, Petro Moresan, pán Nuke a ja sám sme autormi tejto štúdie. Pokiaľ ide o zistenia a odporúčania našej štúdie, e, vychádzajú e, z trojstranného prístupu. Poprvé urobili sme si dôkladnú analýzu, potom sú tam viaceré prípadové štúdie, je tam Haiti, Africký roh a Afganistan a potom e, je tam prieskum implementačných inštitúcií. Keďže sa o LRRT hovorilo už v prvom paneli, zameriam sa na štruktúry EÚ a na prieskum a potom e, kolega bude hovoriť o našich záveroch a odporúčaniach. My sme sa bližšie pozreli na inštitúcie, nástroje a stratégie v Európskej únii. Pokiaľ ide o príslušné inštitúcie, samozrejme máte DG DEFCO a ECO, ale máte tam aj vonkajšiu službu. A potom sú tam aj eh, miestne pobočky, ktoré umožňujú výmenu informácií medzi Bruselom a tou najnižšou úrovňou. Pokiaľ ide o LRD, eh, sú tam prekryvajúce sa zodpovednosti, dokonca aj rôzne záujmy a hľadiska, ktoré treba koordinovať. Teda ide tu vo veľkej miere o, o komunikáciu a o vytváranie spoločných stratégií a zvyšovanie povedomia o stratégiách, ktoré existujú. Veľmi si ceníme, že pani komisárka Georgieva zdôraznila, že treba vzdelávať zamestnancov v otázke LRRD. Potom e, presun zamestnancov je tiež dôležitým krokom, ktorý sa už urobil. Pokiaľ ide o realizáciu a financovanie LRRD, my sme tu identifikovali nástroj pre bezpečnosť, ktorý riadi predovšetkým DG DEVKO a takisto tu máme nástroj pre humanitárnu pomoc, o ktorý sa stará všetkým DG ECHO. No a potom sú tu rôzne ustanovenia o LRD, každé z nich sa zameriava na niečo iné. To, ktoré sa zameriava na humanitárnu pomoc, hovorí o úzkej koordinácii, ale DCI z roku 2006 sú dosť obmedzené. Ďalej sa rozvíjajú v návrhu pre nové DCI, predovšetkým v článku 12 nájdete bližšie návrhy a iniciatívy. LRD sa považuje za veľmi flexibilný nástroj, ktorý poskytuje e, potrebné prepojenia. Ale potom sú tu ďalšie veci, ktoré mimovládne organizácie spochybňujú. Treba tu mať zodpovednosti, to je v poriadku, ale takisto aj financovanie, ktoré musí byť predvydateľné. Potom sú tu ďalšie dôležité otázky pre LRD. A angažovanosť v rámci LRD sa odráža aj humanitárnej stratégii do roku 2020 pokiaľ ide o konsensus pre rozvoj, ten e, nezahrávaš takú úlohu v LRRD. Sú to viaceré dokumenty, strategické dokumenty, napríklad komunikácia e, pre potravinovú bezpečnosť, e, stratégia pre potravinovú bezpečnosť a ďalšie stratégie. LRD sa tu zdôrazňuje vo viacerých stratégiách. Ale otázko je, či táto teória sa aj realizuje v praxi. Potom pokiaľ ide o náš prieskum, e, mali sme viaceré e, rozhovory v Bruseli, ale robili sme aj kvantitatívne prieskumy v inštitúciách. Musím povedať, že tu sme mali vysokú návratnosť a asi 50 organizácií sa zúčastnilo nášho prieskumu. Mali sme otázky, ktoré sa týkali finančných, operačných aspektov, ako sú vnímané. A čo je zaujímavé, výsledky nášho prieskumu sú čiastočne v rozpore s výsledkami, ktoré sme dostali od zamestnancov z EÚ. Napríklad pokiaľ ide o konflikt záujmov. Tak um, Mali sme tu tri otázky, kde bola odpoveď pomerne jasná. Prvá z nich bola, že je tu e, rozpor o financovaní v šedej zóne medzi e, humanitárnou pomocou a rozvojom. 77% plne súhlasí. Potom pokiaľ ide o administratívne postupy v teréne, tie treba zjednodušiť, to je tiež jasné, 48% Eh, takmer 49% eh, plne súhlasí a 49% eh, čiastočne súhlasí a potom finančné nástroje Európskej únie sú dostatočne flexibilné, aby zabezpečili efektívny presun a tu 52% respondentov do určitej miery nesúhlasilo. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie týchto výsledkov. Domnievame sa, že na základe tých zistení, ktoré sme dostali, myslíme si, že e, musíme pracovať v troch krokoch. Najprv musíme pracovať na nariadeniach Európskej únie pre rôzne nástroje, potom v druhom kroku Musíme pracovať na programe a programovaní predovšetkým EDF a DCI a takisto treba zosúladiť a začleniť e, koncepciu LRRD aj do nástrojov, ktoré fungujú v teréne, ako napríklad MIP, NIP, RIP a iné nástroje. Takže veľmi rýchlo, aby sme získali čas, e, poviem, aké sú odporúčania. Návrhy, ktoré sa týkajú legislatívy, sú nasledujúce. E, treba revidovať kľúčové predpisy Európskej únie tak, aby sa poskytla primeraná úroveň Podrobností týkajúcich sa mandátu a zodpovednosti LRRD, takisto E, treba zapracovať na tom, aby tu bol dobrý vzťah medzi flexibilitou a predvídateľnosťou, tak aby neboli postihnuté dlhodobé ciele. Po druhé, treba zaistiť, že LRRD sa zavede ako vedúci a komplexný princíp vo viacročných indikatívnych programoch treba to vnímať ako súčasť rozvojovej pomoci a nie ako stanovisko alebo alternatívu pre humanitárnu pomoc. Potom, pokiaľ ide o právne postupy, tam treba zabezpečiť presun z jednej politickej oblasti do druhej prostredníctvom súboru nástrojov používaných v teréne, ako sú FD e alebo DCI. E, pre komplexný prístup Európskej únie pri riešení konkrétnej krízy. To znamená, že viaceré snahy a viaceré typy pomoci musia fungovať spoločne dlhšie obdobie, až kým sa nepodarí doriešiť krízu. Potom treba zaviesť väčšiu flexibilitu v krajine teda v dokumentoch, strategických dokumentoch, ktoré sa týkajú krajiny a regiónu, e, tak aby DGDFko e bol lepšie zapojené do LRRD. Skúsenosti nám ukazujú, že rozvoj kríz a konfliktov je nepredvydateľný a preto národné stratégie musia zabezpečiť dostatočnú flexibilitu, tak aby sa dalo reagovať na nečakané situácie. Takisto navrhujeme aj, aby sa vytvárali iniciatívy LRRD podľa sektorov úzkej spolupráci s humanitárnymi a rozvojovými nástrojmi a kľúčovými aktérmi. Najlepšie praktiky nám ukazujú, že treba čo najskôr identifikovať správny postup. Takisto navrhujeme vytvoriť pravidelnejší systém monitorovania pokroku pri e, realizácii akčného plánu, ktorý zachytáva aj pokrok LRD. Aktéry v EÚ e, musia vypracovať akčné plány tak, aby zabezpečili lepšiu efektívnosť a koherentnosť pomoci EÚ. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz je tu čas na otázky. Rád by som začal prvou otázku, ak mi dovolíte. Ach, pardon, ešte vy chcete hovoriť. prepáč, ja sa tak strašne ponahlám, že som zabudol, že tu máme aj tretieho rečníka. A to je samozrejme neodpustiteľné. Mike Penrose. Odpustite mi niekedy. Je to humanitárny riaditeľ nadácie e, Zachránte deti alebo Save the Children International. Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne. A myslím si, že jedno z odporúčaní poviem hneď na začiatku a to, že nesmiete nikdy zabúdať na občianskú spoločnosť, keď hovoríte o týchto veciach. Jedna z hlavných vecí, na ktoré sa chcem zamerať, je nasledujúce. Ja sa venujem humanitárnej pomoci už viac ako 18 rokov. A najčastejšie počujem slova už nikdy viac. Už nikdy viac sme počuli polovici 80. rokov po Etiópii, počuli sme to aj po Rwande a počuli sme to nedávno aj po východnej Afrike. A to sa potom odrazilo aj v západnej Afrike, ale pritom tie isté veci sa stále dokola opakujú. Teraz sa odvolám na za Grunwalda, eh, keď hovoril, že LRRD sa dá ťažko prekladať do francúzštiny a ja vám poviem, že sa to ťažko prekladá aj do angličtiny. Ja som bol na nedávnom stretnutí humanitárnych koordinátorov v Montreux a tam sa zišli koordinátori, ako aj hlavní aktíri a mali zadefinovať, čo je vlastne tá odolnosť. A vzniklo, vznikli z toho štyri definície. To, čo sme tu vytvorili, je naša vlastná administratívna realita. A to musíme tiež riešiť. Je tu ešte jedna vec, eh, čo nikto nespomenul prvej prezentácii ani moji dvaja predrečníci, hoci toho povedali dosť. Ale keď hovoríme o donosti, hovoríme aj o obnove alebo rehabilitácii. Situácia v teréne je však v skutočnosti taká, že to nie je kontinuum. Nie je to jedna lineárna čiara, ktorá stále pokračuje. Nie sú tu viaceré fázy. Hovoríme tu o citlivosti a zraniteľnosti ľudí v jednorazových krízach, ale aj v chronických krízach. A my dúfame, že LRRD urobí tú základnú prácu tak, aby sme dosiahli trvalo udržateľné poskytovanie pomoci. 50 alebo niekedy až 60 tej pomoci sa stráca práve preto, že tam nie sú tie prepojenia, ktoré sú také dôležité. My musíme jednoducho prerušiť tieto Eh, programové nedostatky medzi eh, darcami a, a medzi operáciami v teréne. Na tomto stretnutí humanitárnych koordinátorov sa hovorilo o tom, že nie je nedostatok finančných e, prostriedkov e, na reagovanie na krízu alebo na rozvoj, ale problém je v realizácii týchto finančných prostriedkov. Takisto problémom je predvídateľnosť. Najlepším príkladom je Etiópia. Americká vláda mala možnosť e, viesť v oblasti modifikátorov krízy eh, v programoch boja proti eh, krízy, krízam. My môžeme predsa presúvať peniaze eh, z rozvojovej časti do humanitárnej a naspäť podľa kontextu, podľa toho, čo sa deje a nie podľa toho, koľko darcovia alokovali. To čomu tu čelíme, je, že chvost, ako my hovoríme v angličtine, vrti psom a nie pes chvostom. Ja hovorím s ľuďmi v teréne a oni mi hovoria, že nemôžeme tu reagovať, pretože tie peniaze sme dostali na niečo, čo darca chce, ale my nemôžeme využiť tie peniaze na niečo iné. My jednoducho chceme mať jeden, e, jedno vrece plné peniazy a využiť ich tak, ako ich budeme potrebovať a nie podľa požiadaviek darcov. Myslím si, že všetkým týmto veciam sa už venovali predrečníci, ale pokiaľ ide o ďalšie kroky, tak e, musíme začleniť LRRD do predpisov. Už sme o tom hovorili. Už pred dvoma rokmi sme hovorili o katastrofách a teraz hovoríme o odolnosti. Toto musíme všetko premeniť na konkrétne e, právne rámce. Musíme si povedať, ako to budeme realizovať. Nebudeme predsa prispôsobovať e, súčasnú realitu nejakému novému plánu. Um, musíme dostať aj riadenie rizik do nových e, programov rozvoja v krajinách, ktoré sú vystavené rizikám a katastrofám. Vždy sme hovorili o tom, že potrebujeme dostatok e, primeraných finančných prostriedkov pre LRRD a musíme takisto zabezpečiť aj finančné mechanizmy, ktoré sú včasné, predvydateľné a flexibilné. Tá flexibilita je naozaj veľmi dôležitá. Už sa dokázalo, že jeden dolar investovaný včas do LRRD môže neskôr zachrániť 7 dolárov v rámci humanitárnej reakcie. Čo je veľmi dôležité, to, čo som povedala hneď na začiatku. Berte do úvahy občianskú spoločnosť, keď vytvárate e, rozvojové programy. 70 práce v teréne e, robí práve občianská spoločnosť v danom regióne. Ja tu chcem zacitovať Eisenhowera. Eisenhower povedal, že iba generál, ktorý um, nevyužije svojich vojakov v prvej línii, je blázon. Hoci humanitárni pracovníci nie veľmi často uh, citujú armádu, ja som si to predsa len dovolil. Musíme od začiatku rozmýšľať akým spôsobom má fungovať LRRD a preto od začiatku musíme aj porozmýšľať, aké existujú iniciatívy, pretože iniciatívy sú tam, jednoducho ich musíme iba zapracovať do našich politik. Ďakujem veľmi pekne, to bolo naozaj rýchle a bolo to naozaj veľmi dobré. Bol to veľmi dobrý text. Ak dovolíte, sú tu určití poslanci, ktorí chcú položiť otázky, ale mali by sme hlasovať. Takže Pár otázok vám dovolíme. Ja mám jednu otázku. Pán Mavrojanis a pán Tobias Šefer, myslíte si, že e, naše pozmeňujúce návrhy k nariadeniu DCI poskytujú tú podrobnú úroveň, ktorú žiadate a ten podrobný opis, ktorý žiadate, aby sme zlepšili tie prepojenia, je to tam, alebo ešte stále musíme na tom zapracovať? Miguel Angel, you have another question. Eh, Skôr ako otázka je to krátky komentár, pretože za 1,5 minúty, ale to ale nestihnem, no. Počas tohto vypočutia som si vypočul rôznych rečníkov, s rôznymi pocitmi. Hovoríme o významnej téme, hovoríme o nej už 10 rokov, možno aj 12. A my niektorí, ktorí sme boli pioniermi v tejto téme, tak musíme byť minimálne veľmi spokojní, lebo konštatujeme, že konceptuálne je tu zaznamenaný pokrok a to, že treba účinne prepojiť humanitárnu a rozvoju pomoc, to je jasné. Neviem, či je to jasné všetkým, ale tu áno. V našom výbore to bolo jasné už pred 12 rokmi, ale neviem, či si to uvedomuje celý parlament alebo všetky inštitúcie. Ale preto som spokojný. Ale zdá sa, ako keby sme viedli nejakú akademickú diskusiu v akademickej oblasti, padajú tu myšlienky, toto treba urobiť, toto nie, ale toto nie je akademické prostredie, to je ten problém. A ja nechápem, a to je moja obava, že to, čo, o čom dnes diskutujeme, že by bralo do úvahy aj súčasnú Európu a zažívame Európu v určitom kontexte, Žijeme v Európe, ktorá pred 30 alebo 40 rokmi fungovala inak, so solidaritou ako so základnou hodnotou. A táto solidarita bola zakotvená v jednotlivých spoločnostiach členských štátoch a logicky sa stáva aj solidaritou e, k svetu vonkajšiemu a k južnému svetu, ale táto Európa sa radikálne za posledné roky zmenila a už to nie je solidárna, ale nesolidárna Európa. Aj v rámci členských štátov a bohužiaľ je to Európa, ktorá sa snaží byť nesolidárna aj navonok. A my tu diskutujeme o niečom, čo nás síce veľmi teší, ale problémom je, že ani nebudú dostatočné finančné zdroje, aby sme mohli robiť politiku spolupráce a nebude ani solidárna vôľa zo strany členských štátov, teda zdrvivej väčšiny, aby sa robila solidárna politika s juhom. A to ma trochu znepokojuje. Všetko to, čo sa tu povedalo, takto reprezentuje to, za čo sme mnohé roky my niektorí tu bojovali, ale čo sa tu nepovedalo je, že nebudú finančné zdroje pre túto oblasť a že veľmi dôležité európske vlády deklarujú, že v Európe je príliš veľa solidarity. A za takejto situácie, keď o niečom diskutujeme, to je síce obohacujúce, dobre, je to určitý pokrok, ale neberie vôbec do úvahy súčasnú realitu. Naši priatelia to nemajú za úlohu, ale je našou povinnosťou, našou povinnosťou povedať, že to, čo tu bolo povedané, že to treba koherentne nasmerovať do kontextu súčasnej Európy, lebo sa to ale musí zmeniť e, ten kontext, pretože to, čo sa tu doteraz povedalo, tak to bude len akademická diskusia, ktorá nás nikam neprivedie, len do určitej melancholie pre pre mnohých. Ďakujem za vystúpenia. Ďakujem, Miguel Angel. Dovolím pánovi ministrovi, aby odpovedal. Myslím, že pán Martinez má pravdu. Áno, je tu nedostatok solidarity e, pri krízach potrebujeme dostatok finančných prostriedkov a nie je žiadne tajomstvo, keď povie, že nebudeme mať finančné prostriedky potrebné na naše ambície. Ale e, ak teda bude dostatok financí v tejto oblasti, neexistujú tu nejaké základné rozdiely v názoroch. Možno, že niekde sú určité rozdielne názory, ale myslím, že sa všetci zhodneme na základnom cieli. Sú rôzne názory na finančné prostriedky. Samozrejme, ten dnešný panel a príspevky boli veľmi obohacujúce, ale to nám všetko môže umožniť, aby sme sa sústredili na to, aby sme boli čo najúčinnejší, najglobálnejší, aby sme čo najlepšie pochopili situáciu. Nemyslím si, že problém nie je v modalite či v spôsoboch, ale hlavne v tej solidarite, ako správne hovoríte, pán Martinez. Chceme urobiť lepšie, Chceme dosiahnuť pokrok, chceme byť účinnejší, chceme miňať lepšie. Ďakujem pekne. Ešte raz sa ospravňujem, že budem musieť odísť. Bola to pre mňa veľká čest, že som tu mohol vystúpiť. Ďakujem a želám vám, aby ste strávili príjemný eh, večer s pánom Fan Rompojom. Um, let me to respond to... Dovolte, aby som po španielsky zareagoval. Prvá Zapni sa. otázka. Zapni. Prvá otázka k tomu, či nástroje EÚ nie sú dostatočne jasné alebo detailné. Ja si myslím, že to je ústredná odpoveď tej štúdie, že neexistuje jasnosť nie sú jasné, pokiaľ ide o tie nástroje. Preto hovoríme, že musíme pracovať na všetkých úrovniach, pokiaľ ide v legis- o legislatívu, je tu určitý pokrok v porovnaní s prvým nástrojom ECI pre rozvojovú pomoc, kde prakticky dnes sa nespomínalo LRRD. V tom novom nástroji alebo v tom novom znení, ako hovorí kolega Šefer, že v článku 12 už LRRD sa spomína, ale po našich skúsenostiach, rozhovoroch a po výsledkoch ankety s organizáciami, ktoré pracujú in situ, tak sme došli k tomu záveru, že problém začína práve tam. Neexistujú jasné mandáty pre nástroje. A tento deficit, ktorý prichádza z vrchu, tak sa potom presúva až nadol, keď sa vypracúvajú všetky stratégie, akčné plány, programy regionálne a tak ďalej tak je tam určitý zmetok, pretože tie inštitúcie, ktoré ich majú implementovať, majú pocit, že nemajú adekvátny mandát. A preto si myslíme, že je potrebné. Teda je tu rozdiel medzi tým, čo sa hovorí, že sa spolupracuje a výsledkami v praxi. Povedal to pán kolega Grünewald. Sú tam samozrejme pozitívne aspekty, ale aj také, ktorým by sme mohli zabrániť, keby existovali jasnejšie pravidlá hry, ktoré by mandátom mali žiadať jasnejšie prepojenie medzi naliehavou pomocou, alebo teda pomocou a obnovou. A my si myslíme, že nástroje sú príliš E, také vágne v prípade toho LRRD. That... Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že už nie sú nejaké ďalšie otázky, takže by sme mohli prejsť k záverom. Jedna poznámka Kristaliny Georgievi bola pre mňa zásadná, keď povedala, že humanitná pomoc a naliehavá pomoc nemôžu ísť bez rozvojovej pomoci a že to je väzba, ktorú treba zlepšiť. Je to pravda, že potom, ako vypukol požiar, nestačí len poslať hasičov bez toho, že by ste pomohli postaviť ten dom opäť. To je také smiešné a niektoré členské štáty, politici si myslia, že núdzová pomoc stačí a že rozvoj má urobiť trh. Iný, iné, iný taký zázračný subjekt. To sa jednoducho neurobi záleží na verejnej vôli, verejných orgánoch, politikoch, aby sa to urobilo, aby sa solidarita zdieľala, aby tu bola kontinuita. Michel? No Ďakujem. Dostali sme sa na koniec nášho vypočutia. Ďakujem všetkým rečníkom, aj vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili a to tak aktívne. Vypočuli sme si veľa vecí, môžeme z toho vyvodiť určité závery. či už na základe slov komisárov alebo rečníkov. Pre mňa je dôležité preto prepojenie pomoci a obnovy to je predovšetkým dohoda, spolupráca, dobre zanalizovať situáciu a samozrejme aj spoločne realizovať tie rôzne aktivity. Či už to ide o spoluprácu tých humanitárnych aktérov alebo rozvojových a tak ďalej. Tiež sme si vypočuli, že flexibilita je nevyhnutná, aby to prepojenie medzi pomocou a obnovou fungovalo dobre. Musíme si teda my sami z toho vyvodiť naše závery, aby sme boli účinní a to čo najrychlejšie. Aj na základe toho, čo sme si dnes vypočuli, nám ostáva ešte veľa práce. Ďakujem vám všetkým. Dám ti slovo, nie, netreba, ty si už urobil záver. Dáme slovo pani Žoli, aby, mohli, aby sme mohli hlasovať.